Tlmočníci si dovolujú vás informovať, že bola vyhlasovaná štrajková pohotovosť, pretože sa narušilo kolektívne vyjednávanie o pracovných podmienkach tlmočníkov. Vstupujeme do jej tretieho týždňa. Napriek mnohým ústupkom z našej strany manažment nevyvinul žiadne úsilie na vyriešenie konfliktu. Tlmočníci vo viacerých kabinách na tieto schôdzi sú predmetom rekvizície a nemôžu tlmočenie prerušiť. Považujeme to za porušenie práva na štrajk a za diskrimináciu niektorých jazykov a tým aj poslancov. Z solidarity s nimi preto pôvodne plánované prerušenie tlmočenia neprebehne zároveň a spolúťovaním oznamujeme, že po oficiálnom stanovení koncom schodze, teda 18.30, už nebudeme pokračovať v tlmočení. Dobrý deň, kolegyne a kolegovia. Vítam vás tu všetkých 33 účastníkov z národných parlamentov, 9 predsedov z mnohých členských štátov EÚ, ako aj Norska a Švédska. E, rovnako medzi nami vítame zástupcov Srbska. Budeme hovoriť o dôležitej téme, eh, o celoeurópskych sieťach v Európe, o pokroku, a ďalšom rozvoji a o budúcnosti našich systémov mobility. Eh, my vieme, že existencia alebo dopravné systémy musia byť účinné, moderné a to je skutočne základným predpokladom na to, aby naši občania sa mohli rýchlo, jednoducho premiesňovať medzi členskými štátmi EÚ, ale aj mohli cestovať našim susedom a do sveta ešte ďalšími hranicami máme klimatické ciele, sociálne ciele, máme ciele energetické, ale máme samozrejme aj cieľ služieb, pretože doprava je základný cieľ na to, aby sa všetci mohli premiesňovať. Dnes budeme hovoriť o mobilite, mobilite, ktorá musí byť udržateľná, no a som presvedčená, že sa nám podarí dosiahnuť naše ciele vďaka solidarite a ambíciám. No a cieľ TNT prijatý v roku 2013 chce dosiahnuť tieto ciele a chce investovať všetky spoločné snahy na všetkých úrovniach európskej, národnej, ako aj regionálnej. E, pred nami Stávajú veľké výzvy a musíme im spoločne čeliť a zaistiť investície dobrým e, smerom a správne využívanie verejných investícií implementácia investícií do dopravy závisí od členských štátov, ako aj od podpory európskych programov, ako aj od mechanizmov eh, vzájomného prepojenia v Európe. Ako viete, tak rozpočet EÚ po roku 2020 je momentálne predmetom rokovaní, no a tento bude definovať dostupné prostriedky eh, a investície do infraštruktúrnych sietí a dopravy v budúcnosti. Dnes máme príležitosť diskutovať eh, v rámci dvoch panelov. Príde aj pán Oettinger a budete vedieť a oboznámi nás s orientáciami a plánmi Európskej komisie v sektore dopravy. Ešte predtým, než začneme a otvoríme prvú časť. Rada by som privítala na našom výbore delegáciu z Moldavska, regiónu Rumunska. Prosím, postavte sa, srdečne vás vítame na pôde nášho výboru. No a prejdeme hneď k prvému bodu a to sú dopravné siete, súčasný stav a perspektívy do budúcnosti. V tomto rámci som veľmi rada, že môžem privítať našich rečníkov, pána Žana Luisa Colsona z Európskej eh, komisie, zodpovedného za investície do dopravy v rámci DG Move. Rovnako vítam pána Mateja Groša, ste koordinátor TNT sieti, ktorá sa zaoberá hlavným dopravným koridorom. Ja Srdečne vás vítame. Ďalej Daniel Ibanez, ekonomis, ekonóm. Budete hovoriť o dôležitých dopravných otázkach. No a rovnako som rada, že môžeme privítať pána Marka Van Dejka, ktorý je zástupca Rotterdamského prístavu. No a na to, aby sme si zorganizovali diskusiu, tak by som chcela požiadať poslancov národných parlamentov, aby vyplnili prihlášku do diskusie. Majú rôzne farby pre každú časť jedna, tak aby sme vedeli počas diskusie s komisárom, e, koľko máme prihlásených rečníkov pre e, členov a poslancov Európskeho parlamentu stačí zdvihnúť ruku. A, áno, pán Wim van de Kamp, myslím tých hlavne vás. Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli, no a musíme povedať kolegovia, že každý bude mať len dve minúty a ja budem dohliadať na dodržiavanie času a keď prekročíte čas, tak vám vypne mikrofón. Nuž, týmto som vás varovala, na to, aby sme umožnili vystúpiť čo najviac rečníkom, to je no a No a ja chcem prislúbiť aj našim tlmočníkom, že sa budeme snažiť dodržiavať čas. No a rovnako musím povedať a pripomenúť, aby ste nehovorili príliš rýchlo. No a tiež by som chcela požiadať našich hostí, aby rešpektovali čas. delený na vystúpenie. Takže po prezentáciách si vypočujeme príspevky národných alebo poslancov národných parlamentov a Európskeho parlamentu. No a teda všetci, ktorí sa chcú zúčastniť, aby nám to oznámilo, oznámili čo najskôr. A opakujem ešte raz, vyplňte prosím modrú prihlášku a dajte ju našim zriadencom. Sú tieto pravidla každému jasné? Dobre, to som rada, takže sa pustíme do toho a slovo dostane ako prvý e, pán Colson. Nech sa páči, máte slovo a máte 7 minút a čas vám beží, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Deli. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, dovolte mi na úvod vám poďakovať za vaše pozvanie a rovnako za to, že dnes sa tu stretávajú poslanci Európskeho parlamentu a poslanci národných parlamentov. Politika TNT vychádza a je vybudovaná na vzťahoch medzi národnými a európskymi opatreniami v politike dopravných infraštruktúr a takéto podujatia sú mimoriadne dôležité. Politika TNT existuje už 25 rokov a myslím, že priniesla významné zmeny. Poprvé, stav hlavných železničných spojení a vnútrozemských vodných spojení je schopný prijať obrovský objem dopravy a, a jeho kapacita a význam výrazne narastol. Poprvé, spojenie na národných hraniciach bolo zlepšené a to otvorilo obrovské možnosti regionálnej spolupráce. Teraz uvediem napríklad Viedem, Bratislava, Budapešťa alebo Kodaň, Malmö. Po tretie, vyvážený rozvoj infraštruktúry bol zaistený vo všetkých častiach EÚ, ako aj v susedných štátoch. Po štvrté, 10 000 kilometrov vysokorýchlostných železničných trátí eh, bolo vytvorených, postavených, čo je obrovský dosiahnutý cieľ EÚ, aj keď eh, teraz je už normálne to pre občanov aj obchodných cestujúcich. A po piaté, služby dopravného riadenia boli vytvorené ako RTMS pre železničnú dopravu a RIS pre lodnú dopravu. Po šiesté, prepojenie medzi jednotlivými druhmi dopravy, tak pre nákladnú ako aj osobnú dopravu a spojenie v mestách sa rieši na národnej aj európskej úrovni. A takýto rozvoj závisí od záväzkov na národnej úrovni. Samozrejme, dopravná infraštruktúra je dôležitou investíciou v členských štátoch, príprava projektov a ich implementácia podlieha národným pravidlám a postupom. Euró- politika TNT Európskej únie E, prináša dodatočnú európsku perspektívu a prináša to prospech pre celú Európu a je to väčší prínos ako súčet izolovaných aktivít na národnej úrovni. Súčasná politika TNT e, z roku 2013 vychádza z rozlišovania medzi jadrovými a komplexnými sieťami sa sústredilo na siete najvyššej strategi- najvyššieho strategického významu na dosahovanie cieľov kohézie, efektívnosti, udržateľnosti a prínosov pre užívateľov. A rovnako treba povedať, to dôležité, na racionalizáciu investičného rámca v období čoraz nižšieho rozpočtu. Po šiestich rokoch implementácie novej politiky TNT, myslím, že čelíme nasledovným výzvam. Záverečná vec, mu prispieje nový návrh na nástroj Connecting Europe a spolu nový rozpočet v ďalšom eh, viacročnom finančnom rámci, eh, naše možnosti a žiadosti reago na európskej úrovni. Nebudem zachádzať do detailov, pretože je to predmet druhého panelu spolupráca medzi štátmi a zapojenie rôznych iných aktérov, hlavne na regionálnej a lokálnej úrovni, to je základnou úlohou európskych koordinátorov. Pán Groš, pán Simpson nám dnes povede niečo o týchto aspektoch ich práce. Tretou výzvou je podpora veľkých a menších projektov. Európsky koordinátori preukázali tento kombinovaný prístup na poslednom vypočutí vo výbore TRAN vo februári tohto roka. No a na záver, plnenie TNT a doplnenie s inými oblastiami ako interoperabilita, bezpečnosť, udržateľnosť alebo interoperabilita napríklad, budovanie infraštruktúry pre alternatívne paliba, je už v koncepcii infraštruktúry TNT a už svojej povahy to bude realizovateľné len keď bude zaistená kontinuita cezhranične medzi štátmi alebo cestná bezpečnosť, čo bude hlavným cieľom budúceho CEF, sa bude lepšie riešiť, čo sa týka infraštruktúry v cezhraničnom rámci. Tu opätovne európsky koordinátori musia zohrať dôležitú úlohu a musia podporovať iniciatívy v tejto oblasti. Vážené poslankyne, vážení poslanci, myslím, že politika TNT, ktorá kombinuje zásahy tak na národnej ako aj európskej úrovni koordinovaným spôsobom je jasným príkladom politiky, ktorá niesla veľké dosiahnuté ciele, reálne, hmatateľné a viditeľné pre našich občanov. Ja som preto presvedčený, že vyvinete maximálne úsilie na podporu nedávnych návrhov komisie pre CEF, ako aj rozpočtu v tomto ohľade v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Colson. A budeme hneď pokračovať s vami. Pán Groš, nech sa páči, máte slovo na 15 minút. Ďakujem pekne. Dovolte vysvetliť úlohu koordinátorov. Nie je to jasné. Cez tých, na tých 9 koridorov ten trán. Máme 9 koordinátorov plus 2, tak ako pán kolega Van Simpson tu je, ktorí majú v kompetencii horizontálne otázky, to znamená e, RTMS a námorné dial- alebo morské diálnice, e, čo sú naozaj veľké výzvy sme tu preto, aby sme do roku 2030 zrealizovali tieto európske koridory. Uvedomíme si, že investície do dopravy prinášajú zo sebou investície do rastu, do pracovných príležitostí, ale aj do všetkého, čo sa týka klímy, vzhľadom na to, že doprava potrebuje vynaložiť obrovské úsilie. Čo sa týka môjho koridoru, ja som koordinátorom pre e, koridor zo severu Nemecka až po Grécko a Cyprus sa pridáva. Musím povedať, že na posledné obdobie sme investovali 80 do železnice. Samozrejme očakávame, že tieto investície prinesú svoje plody v kontekste uh, e, uh, e, tohto balíka pre železnice. Všetky peniaze, dal k dispozícii Connecting Europe Facility, to znamená mm, zdroj Spájame Európu, čiže na 95% sme využili tieto prostriedky v tomto kontexte chcem povedať, že nejde o to, že či využívame všetky peniaze alebo nie, ale naozaj boli využité preto, že to bolo dobre pripravené so všetkými krajinami. Takisto sme pripravili uh, vyše 400 projektov, ktoré sú pripravené už v najbližšie obdobie, takže tom je spočíva naša práca koordinátorov. Uh, spájame Európu, to znamená spájame ľudí, ale zároveň pripravujeme Európu a pripravujeme sa na prepojenie s vonkajším svetom. To znamená, pre nás je dôležitá. Úlohu zohrávajú letiska a námorné prístavy a samozrejme krajiny, ktoré e, možno zajtra budú členy Európskej únie. Čiže tu vnímame určitú koherentnosť e, e, tých sietí, ktoré pripravujeme. My, vlá, alebo správa riadenie na rôznych úrovniach. Hlavnými partnermi sú členské štáty, ale máme partnerov aj na regionálnej miestnej úrovni a práve cez regionálnu miestnú úroveň zdôrazňujeme to, že akceptácia nejakého projektu závisí o veľkej miery o informovanosti, spoločnej informovanosti na štátnej lokálnej, regionálnej, miestnej úrovni a aký strednodobý dopad môžu mať takéto investície. Je dôležité E, úloha koordinátora nesmie byť vnímaná, tak ako to povedali kolegovia, my tu nie sme ako diktátori, my sme tu tí, ktorí uľahčujú diskusiu. Takže my vytvoríme, e, v podstate mobilizujeme ľudí okolo projektu, pomáhame vytvoriť kooperáciu, kreativitu a s, s konkrétnymi príkladmi projektov, ktoré máme, môžeme poskytnúť rady uh, a zabezpečiť lepšie využitie finančných prostriedkov. Pre každý koridor 4 razy do roka organizujeme tzv. fóra. A na tých fórach sa stretávajú všetci aktéry projektu. To znamená, tu prebieha výmena názorov si všetkými aktérmi a spolu pripravujeme to, čo nazývame pracovný plán, work plan. A tu máme pani predsednička, môžem vám uvieť posledný, najnovší exemplár tretí work plan pre koridor, kde sú priority už na ďalšie obdobie. Takže keď zajtra budeme diskutovať o financovaní CEF a prostriedkoch, ktoré dáme k dispozícii, nehovorím iba o peniazoch, ale hovoríme aj o konkrétnych projektoch, ktoré nájdete v našom pracovnom pláne. A každý pracovný plán, aspoň čo sa mňa týka, musí byť podpísaný každým ministrom dopravy v každom štáte. Takže to nie je nejaký diktát z hora, ani to nie je nejaká taká znôžka projektov, je to vzájomná spolupráca s krajinami. Posledná pripomienka sa týka toho, že pre nás je interoperabilita a európska norma, to sú dôležité kritéria. Viete, určite čo sa týka železnice, tam sa potýkame s najväčším množstvom problémov. Viete, že veľký význam pripisujeme tomu, aby sme mali technické európske normy v dlhodobom horizonte horizonte. To zefektívni dopravu a mobilitu v Európe, ale zároveň to obhájí aj miesto Európy v oblasti výskumu a vývoja technológie na globálnej úrovni. Čiže to dôležité z týchto dvoch dôvodov, nielen z jedného. okrem kritérií technických, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, RTMS, e systém signalizácie e, v železničnej doprave zohráva dôležitú úlohu. Chcel by som zdôrazniť aj to, že e, viažeme sa nielen na investíciu, ale efektívnosť dopravy závisia od určitých operatívnych pravidel zameraných na určité typy dopravy, napríklad v tom koridore, ktorý ja mám na starosť, ak si zoberete vlak v, Rambu- v Remburgu a chcete ísť dole do Grecka, tak e, minimálne 20 hodín bude čakať na rôznych hraniciach. Ak investujeme miliardu navyše, ušetríme hodinu a uh, ušetríme 20 hodín e, v čakaní, to nám pomáha. Pri každom hraničnom prechode zanalizujeme problémy a hľadáme konkrétne riešenia. Cieľom je povedať si, uh, tých 20 hodín skratíme na 2 hodiny. Aj to je náš cieľ. A doprava prechádza rôznymi e, regiónmi, politicky, ekonomicky, sociálne rozdielnými a tá môže, doprava môže poukázať na to, že sme ochotní spolupracovať na európskej úrovni. Pri koridore sme to konštatovali a rovnako sme to konštatovali, aj keď vysvetľujeme výhody spoločných aktivít. Cezhraničná doprava je vynikajúcim príkladom toho, kde Európa môže a má zasahovať Často krajiny majú iba 50-percentný záujem o a my im vysvetľujeme, na nás je vysvetliť im, že prínos koridoru spočíva v tom, že sa investuje možno v Grécku alebo v Rumunsku a že to je o, prospešné pre nejaký región na severe Nemecka. O tom to je a preto obhajujeme e, takúto vnímanie reality. Budeme tak robiť aj v budúcnosti a dúfam, že čo sa týka financí, to bude rovnako plodné, ale rovnako plodné aj čo sa týka kontaktov s jednotlivými členskými štátmi v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Kroš. Pán Daniel Libenes, pokiaľ viem, tak máte aj prísvitky, ktoré nám chcete ukázať. Takže mm, začnite tým, že si zapnete mikrofón. Ďakujem pekne. Neviem, či sa to spustí samé, alebo či to ja mám spustiť, tie priesvitky. Non, ça, ça ne démarre pas.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 OK, dobre. Takže toto je jeden z najdražších projektov v Európe a voliči a občania ho moc nepoznajú. Je to skôr ideologická či dogmatická výzva. 26 miliard eur sú náklady na projekt, ktorý zatiaľ nie je funkčný. Musíme si odpovedať na otázku, či vzhľadom na rozpočtové e, e, e, obmedzenia francúzska talanskej Európy, či sa máme pustiť do práce alebo nie, zatiaľ čo tu existuje železničná trať a nevyužíva sa, napriek tomu sa do nej investovali miliardy E, tento projekt je výsledkom, a teraz to zase nejde ďalej, prepačte. OK, dobre e, v podstate sa mal navýšiť preprava osoba tovaru a tie predpoklady boli nesprávne. E, pretože sa vychádzalo z toho, že tých e, cestujúcich bude 19 miliónov, sú iba 4. Predpokladalo sa, že v roku 2015 2 e, milióny kamionov, o 40 menej. A na základe týchto predpokladov sa začal celý projekt na základe zlých predpokladov. 2006 ďalšie predpoklady, ešte vzdialej vzdialenejšie od reality. Očakávalo sa, že budeme mať 3 milióny na kamionov a 61 miliónov tón v roku 2017 61 milión tón tovaru prepraveného a prepravilo sa iba 22 miliónov, či iba tretina. E, skúsenosti s diálnicami francúzsko-talianskými ukázali už pred krizou, že sa e, znižuje alebo klesá preprava nákladného tovaru. Hovorme teda o Švajčiarsku a Rakúsku. Tu je vidieť, že podmienky sú úplne iné. Počas dlhých rokov Švajčia a Rakúzania ukázali, že vedia prepraviť tovar a využívať existujúcu intermodalitu železníc. Francúzska s tou istou infraštruktúrou e, tam preprava klesala. Ako na horách, tak aj na, v dolinách, na dlhé trate aj na krátke trate. E, preprava sever-juh, e, Švajčiarsko-Rakúsko stále vzrastá a v dôsledku dovozov. Francúzsko-talianská doprava klesá preto, a vedie k delokalizácii. Keď bola rovnaká preprava ako roku 92, Lyon Turín by e, nemal nárok na európsku pomoc. Jedine, že by Francúzsko a Taliansko ukázali, že dokážu si počínať rovnako dobre ako Švajčari a Rakúšania e, s existujúcou železničnou dopravou. To všetko je známe a uznali to samotní e, promotéry bolo vyhlásené, že argumenty, podľa ktorých existujúci tunel bude saturovaný, jednoducho nie sú opodstatnené, e, pretože prioritevnou osou nie je Lyon-Turín, pretože sa predpokladajú iné trasy. Pán Fueta za taliansku vládu v roku 2010 vyhlásil, že nikto nepochybuje o tom, že predpoklady spred desiatich rokov dobrej vôle, vychádzajúc z oficiálnych predpokladov Európskej únie, e, sa nepotvrdili v praxi. Voilà, c'est l'interopérabilité, comme disait mon voisin. Pour la France et l'Italie, on a des attentes. Francúzsko a Taliansko e, má čo robiť, aby zvýhodnili e, že, e, nákladnú dopravu, ale nevyužíva tieto možnosti. Podľa DG Move e, spoplatnenie e, tunelov francúzsko-talianských znamená, že o 30 viac je tu francúzsko-talianská preprava nákladného tovaru e, po železničiach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 v 80. rokov 120 nákladných vlakov a 40 osobných vlakov každý deň. V 80. roku železničná trať Taliansku bola jediná, ktorá sa zdvojnásobila. Bolo potrebné zmeniť lokomotívu, ktoré, e, pomož- ktoré umožnili skrátiť čo z hodiny na polovicu. E, bola tu to- colná kontrola, teraz nie je colná kontrola, si sa ušetrá ďalšie dve hodiny. Nevyužívalo sa IT, dnes sú úplne moderné IT. Tunely sa rozšírili v rámci GB jednotky a na napriek tomu Francúzsko a Taliansko e, má o 6, 6 krát menej nákladných vlakov a osobných vlakov. Dnes môžeme hovoriť, že 1 milión kamionov môže ísť e, cez inú trasu. Mohli by sme ísť cez železničnú trasu, ktorá predstavuje dve obmedzenia. 550 metrov maximálne e, a vlaky s hmotnosťou najviac 1150 tón. Eh, za týchto podmienok sa to dá ľahko vypočítať 28 remelkov a 32 eh, mm, vagónov na vlak, 100 vlakov za deň, to je 2800 kamionov za rok. Tie by sme mohli stiahnuť z ciest. Keby sme využili iba 60% tejto kapacity, alebo 50%, 60%, pardon, Francúzsko a Taliansko by teraz už mohli dosiahnuť ciele do roku 2050 e, eh, Bielej knihy Európskej únie, to znamená 50% dopravy po železniciach.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 Nikto nespochybňuje to, že je potrebné rešpektovať zmluvy, ktoré podpísala Francúzsko, Taliansko Európa. Minimálne je 50 článok v troch ratifikovaných dohodách. Memorandum o financovaní, e, výmena listov medzi Francúzsko a Talianskom. V zmluve nie je žiadna doložka na sankcie, iba arbitráž sa tam predpokladá. E, nie je tam žiadny dátum e, realizácie projektov, jednoducho indície saturácie alebo naplnenia, preťaženia um, železničnej trate. Okrem toho tam nič nie je. Takže je potrebné rešpektovať zmluvy, ale kompletné zmluvy. Uh, angažovanosť francúzska a talianská bola také, že postavia spoločnú časť, ale spoločná časť to nie je len cez hraničný tunel. Uh, spoločná časť, Francúzsko sa angažovalo, že postaví na svoje náklady navyše 14 kilometrov tunelov ako Taliansko, o 14 km viac ako Taliansko a preto podstate e, Taliansko má z toho viac. Ak Francúzsko nepostaví týchto 33 kilometrov, tak Taliansko legitívne môže odmietnúť platiť viac. V zmluve sa takisto hovorí, že financovanie celého tunelu bude k dispozícii skôr, ako sa spustí záverečná fáza. E, to znamená, musí to certifikovať tretia strana, ale e, e, Lyon-Turín, e, železničná trať, použili starých subdodávateľov a teda zmluva nebola rešpektovaná. Takže tu uvidíte ilustrácie, máte to aj k dispozícii pri vchode ale sú tu vyhlásenia, ktoré v podstate vyvolávajú len otázky u poslancov a štátnych pracovníkov. Definitívne práce boli prezentované ako predbežné práce, ako štúdie, aby sa získalo 50 dotácií na miesto 40 a začali sa, práce sa začali bez toho, aby boli k dispozícii finančné e, prostriedky. Áno, môžeme povedať, aby sa treba zastaviť, ale kto potom po, bude niesť ten dl- nový dlh e, za nepriemených nákladov. Perpiňan Figueras e, spoločnosť e, išla do likvidácie 4 roky po tom, čo začala, napriek tomu, že dostala 58% e, subvencií, 25 miliónov star kilometr. E, a tam je trojnásobok nákladnej dopravy a trojnásobok obyvateľov ako medzi Lyon a Turín je to naozaj delikátna situácia e, predlženosti, nadmernej zatlženosti investícií. E, je dôležité, aby všetká štátna správa e, odmietla tento tunel a už vo februári 2018 bolo vyhlásené, že to je jednoducho ekonomicky nerentabilné. nerentabilné. Pozastaviť tento projekt a rešpektovať zmluvy, na to vám nikto nedá hypotéku. Jediná vec, čo, e, ktorú môžeme spraviť, je e, znížiť cestnú dopravu, čo je možná bez nákladov. Ak chcete doklady a dokumenty, ak máte dokumenty, e, ak chcete dôkazy, môžete si pozrieť ten dokument, ktorý máte k dispozícii pri dverách. Ďakujem pekne za to, že som mohol vystúpiť a ospravedlňujem sa tlmočníkom za tempo. Ďakujem pekne, Daniel Libanés. A teraz budeme pokračovať. Pán Vandík, šéf prístavu v Rotterdame pre šéf pre zahraničné veci. Ja mám takisto určité priesvitky. Možno, že by sme to mohli dielkovo ovládnuť. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A je mi veľkou cťou, že tu môžem hovoriť o tejto významnej téme. Chcela by som hovoriť o úlohe prístavov a prístave v Rotterdame v prvom rade budem hovoriť o Rotterdamskom prístave. V súč- my sme veľkým prístavom na severozápade Európy a v tejto časti Európy je najväčším prístavom a nikdy by sme sa nestali najväčším prístavom, keby sme zaviseli iba od holandského e, trhu. Takže jednotný trh e, bol práve tým hnacím motorom, prečo Rotterdamský prístav sa tak rozšíril. Teraz niekoľko čísel, ktoré preukazujú dôležitosť e, našej úlohy v regióne zamestnávame 180 tisíc ľudí priamo a nepriamo eh, v oblasti prístavu, ale takisto aj významne prispievame do HDP Holandska. Samozrejme vidíte opätovne obrázok eh, kontajnera, ale kontajnery tvoria iba 30 eh, objemu tovaru, tovaru ale väčšina aj tak tvoria e, sypané e, tovary a samozrejme e, tekutý tovar, pretože sme najväčším prekladiskom minerálnych látok v Európe. Čo nám tu chýba je počet kontajner 13,5 milióna kontajnerových jednotiek každý rok ale samozrejme, aj keď hovoríme o Hammer, eh, Hamburgu a Antwerpách, Marsej, eh, všade zaváži eh, kombinácia priemyselného prístavu a logistického hubu. A tuto vidíte, že Hamburg Le Havre región je v oranžovou a tam, tam zahrňame aj Antwerpy, aj Hamburg, ale tieto prístavy zasahujú celú e, západnú Európu. Toto sú e, prístavné regióny. A takýmto spôsobom zohrávajú svoju úlohu prístavy aj v cezhraničnom obchodnom styku. Rotterdam je prepojený tromi koridormi. E, do Severného mora prostrednícom Rínu a kanálu Škýle do Baltu a myslím si, že to je nesmierne dôležité. Prosím, pokruč, pokračujte v politikách TNT. Myslím si, že sú to veľmi racionálne a efektívne politiky, aby sa zvýšila konkurencie schopnosť európskeho trhu prostredníctvom výstavby základnej infraštruktúry. Samozrejme, sú tu stále veľa víziev, či už sa pozrieme na e, modálne oddelenie, stále 48 dopravy sa realizuje prostredníctvom e, kamionov a e, iba zanedbateľná časť prostredníctvom bárok a iba 12 sa realizuje e, cez železnice. A myslíme si, že práve železničná doprava by mala byť posilnená v budúcnosti, pretože tam spočíva tá hlavná výzvy. Vidíte, aké druhy projektov robíme. E, tento e, obrázok je obrázok mostu, ale keď sa pozriete pozorne, vidíte, že to je iba vizualizácie. Toto je projekt, ktorý je podporený aj prostredníctvom TNT Európskou komisiou a chceme sa zabezpečiť, aby práve železnica bola eh, bezproblémovo napojená eh, so eh, prístavom a so zázemím, predovšetkým v Nemecku, pretože nám chýba stále tretia kola Zemmerlingen Oberhausen a aby sme zlepšili železničnú dopravu, snažíme sa stimulovať práve železničnú kivadlovú e, dopravu. To znamená, že Rotterdamský prístav ako taký investuje e, a e, platí železničné projekty, aby takáto kivadlová doprava po železnici začala fungovať. Popri celej modálnej zmene, ktorá nám slúži na to, aby sme sa vyhli zápcham, E, snažíme sa samozrejme prispieť aj k udržateľnosti tohto druhu e, dopravy. To závisí od digitalizácií, ktorá zabezpečuje, že e, prepojenie so zázemím je optimalizované vzhľadom na množstvo informácií, vzhľadom na množstvo operátorov, ktorí v zázemí pôsobia, či už sú to preposielatelia, logistické skupiny alebo dopravcovia Eh, samozrejme, chceme použiť túto eh, logickú technológiu pri využívaní eh, dopravy a tak tomu bude aj v nadchádzajúcich rokoch. A samozrejme, chceme stimulovať aj používanie alternatívnych polív. My sme investovali do obrovského terminálu Eh, skvapalneného zemného plynu LNG a takisto aj eh, na hlbok, hlbokomorské vedenia, eh, ktoré dopravujú tento druh oveľa efektívnejšie. No a potom je tu prieskum, ktorú realizuje naša Európska federácia morských prístavov. Je to prieskum, ktorý sme začali pred dvoma mesiacmi. Myslím si, že toto je všetko veľmi e, zaujímavé. Neviem, či vy ste dostali tieto údaje, ak nie, tak vám ich môžeme dodať. Hovoríme o investičných potrebách do európskych e, prístavov, e, ktoré tvoria asi 5 miliárd každý rok a hovoríme aj o najväčších výzvach, ktoré nastanú v budúcich rokoch. A je pravdou, že 37 E, tvorí stále nároky na investície. Musíme samozrejme aj doplniť medzery, ktoré ešte stále zanechávajú projekty TNT. Na druhej strane sme videli aj nové investície, ktoré sú vyvolané na digitálnej stránke, siete 5G, a samozrejme v Rotterdame sa snažíme investovať aj do energetickej infraštruktúry, aby sme využili aj reziduálne teplo a paru e, efektívnejšie ako napríklad na vykurovanie a e, ústredné kúrenie. E, toto sú výzvy, ktoré pred nami stoja a toto je to, čo musíme vytvoriť, konektivit, e, prepojiť, e, koridor prepojenia 2,0 No a samozrejme investovať aj do nadchádzajúcich prepojení s ohľadom na digitálnu infraštruktúru, ktorá je potrebná pre lepšiu udržateľnosť týchto projektov. Tuto samozrejme vidíme aj e, modálnu zmenu a, samozrejme aj dopady na e, cezhraničný e, styk a vidíme, že pri poslednom tente iba 4 eh, všetkých eh, prostriedkov boli alokované pre prístavy. Vidíme, že veľká časť eh, tohto smeruje do iných typov spojenia. A my to vnímame tak, že zatiaľ do prístavov sa dosť neinvestuje a je to niečo, čo budeme musieť dobehnúť v nadchádzajúcom období. A samozrejme, za... Mm, to je základné posolstva, ktoré e, vychádzame z nového návrhu e, nástroja Spájame Európu 2, CF2, že výzvy e, do budúcnosti ako aj výzvy na logistické prepojenie so zázemím sú digitalizácia a e, prechod na nové zdroje energie. Takže potrebujeme e, prostriedky z CEF2 na realizáciu takýchto zmien a samozrejme môžeme robiť aj e, čoraz viacej výskumu, ale v konečnom dôsledku budeme potrebovať aj lepšiu implementáciu. A táto implementácia nie je dobre vyvážená vzhľadom na horizont 2020 a budeme samozrejme pripravovať aj E, nový horizont na rok 2045 a ten by mal byť vyváženejší. Takže toto je to posolstvo, ktoré som chcel e, spomenúť, je také samonosné. Potrebujeme investovať do e, infraštruktúry prístavov, avšak musíme investovať aj do infraštruktúry po stránke digitalizácie a prenose energie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za vystúpenie ohľadom o Rotterdamskom prístave. Hneď otváram diskusiu a na úvod dám slovo na dve minúty pánovi Bodovi z Rumunska. Kde ste? Stihnite ruku. Vítajte, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, chcel by som sa poďakovať v prvom rade a začnem tým, že poviem, že Rumunsko má masterplán pre e, dopravu, ktorým sa riadia investície v tejto doprave. Projekty, ktoré sme identifikovali e, z pohľadu tohto masterplánu a z tohto generálu dopravy, boli prijaté do infraštruktúrneho programu do roku 2040. E, financovanie základnej infraštruktúry, zvlášť dopravnej infraštruktúry, je jedným z priorít Rumunska. E, v kontexte e, rokovaní, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca po roku 2020. Roko, Rumunsko si myslí, že kohezná politika je jedným z hlavných nástrojov financovania dopravy vzhľadom e, na nové smerovanie po roku 2014 e, v Taline o dopravných koridorov by som chcel povedať nasledovné. Hlavná e, sieť základných koridorov TNT Core je niečo, čo by chcelo Rumunsko finalizovať do roku 2030. Avšak sú rozdiely medzi jednotlivými e, typmi financovania toho, čo by sme chceli financovať a alokovanými prostriedkami. E, Rumunsko je schopné finalizovať tieto dopravné koridory e, vzhľadom na, ktoré sú definované ako koridory základnej infraštruktúry, ešte v polovici e, programovacieho obdobia 2014-2020, ale stále nie sme nedosiahli tú e, úroveň, ako by sme chceli, vzhľadom aj na pomer a percento čerpania e, financovania. Tie hlavné bariéry sú spôsobované jednak legislatívnymi a procesnými kritériami a vyvlastňovaním pozemkov a získavaním pôdy Samozrejme chceme postupovať podľa európskeho nariadenia, ktoré bolo prijaté v decembri 2017. Záverom by som chcel dodať, že nové prvky, ktoré prinieslo programové obdobie 2014-2020, spočívali hlavne v tom, že sme prešli z rozličných eh, projektov, ktoré boli pre západnú Európu a iné pre východnú Európu na spoločné projekty. A musím povedať a vysloviť nádej, že aj programy po roku 2020 sa budú zameriavať na dopravnú sieť vo východnej Európe. No, dobre, ďakujem. Poprosím, aby ste sa každý zmestili do dvoch minút, tak aby čo najviac z vás sa mohlo vyjadriť. Pán Bukis z Litvy má slovo. Pán Bukis, kde sedíte? Prihláste sa. Vitajte medzi nami a máte slovo. Labdien. Pekné poobedie. Ja zastupujem Litovský parlament a pracujem v hospodárskom výbore. Chcel by som zdôrazniť, eh, že pre Litvu, ako aj susediace krajiny, je nesmierne dôležité zlepšiť eh, základné koridory siete TNT v dopravnej oblasti. Avšak pre naše krajiny je nesmierne dôležité implementovať prepojenie e, baltických krajín a prepojenie zo západnou Európe. Je to nesmierne dôležité, sme zo strategického hľadiska, ale aj z politického, ekologického a hospodárskeho. My sa e, tešíme na implementáciu Rail Baltica a dúfame, že všetko bude napredovať podľa časového rozvoja. Chcel by som sa poďakovať e, tomuto výboru, pani Deli a vašim kolegom, že vnímate takisto Rail Baltica ako jednu z priorít, ktorá musí byť implementovaná podľa daného časového rozvrhu a podľa eh, finančného rozvrhu. Ďakujem veľmi pekne a teraz má eh, pani eh, Sender. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem za príležitosť vypočuť si tieto prezentácie, ktorí sú veľmi konkrétnym príkladom toho, čo sme urobili. Ako tieňová spravodajkyňa mojej skupiny, ktorá vypracováva správu o výhľade po roku 2020, by som chcela povedať predovšetkým to, že sme sa všetci zhodli na tom, ako tieňoví spravodajcovia, že súčasné množstvo peňazí vo fondoch nezodpoveda tým ambíciám, ktoré sme si stanovili v minulosti. A keď pokiaľ by sme mali uh, rozvíjať uh, vôbec koridory základnej siete, tak sú nepostačujúce. Nehovoriac o iných typoch koridorov a dopravy. A komisia uznala, že toto, tieto nové projekty sú e, dobré, avšak tie prostriedky stačiť nebudú. Samozrejme, chápeme, aké sú e, obmedzenia rozpočtového rozhodovania, avšak minimálne komisia to uznala. Takže budeme sa musieť zamyslieť nad dôležitými záležitosťami. E, samozrejme, budeme sa sústreďovať vo väčších podrobnostiach na tieto koridory a samozrejme sledovať aj e, pokrok, či je viditeľný v tejto oblasti. A samozrejme, budeme postupovať aj v tom zmysle, aby potrebné nariadenia eh, Európskej eh, komisie sa sústredili na riešenie cezhraničných problémov. A je samozrejme to veľmi dôležité z pohľadu environmentálnych dopadov a verejných konzultácií. Takže tam budeme zachádzať do oveľa väčších podrobností. Eh, to je prvý bod. A druhý bod je, že musíme zabezpečiť to, že peniaze a spôsoby financovania by mali skôr viesť k celému radu možností. Áno, sú tu e, samozrejme e, možnosti financovania, ale samozrejme aj možnosti financovania zo súkromných iniciatív. A e, kofinancovanie by nemalo tvoriť záťažou pre rozpočty jednotlivých členských štátov. No a v konečnom dôsledku je nesmierne dôležité, že zabezpečíme, že v niektorých prípadoch e, národný programming a národné programovanie je rovnako dôležité. Pretože je nesmierne dôležité, aby sme zabezpečili, že budeme jednať tam, kde je to potrebné a zabezpečíme, že keď dospejeme na koniec programového obdobia, budú tieto plány dostatočné a vyvážené medzi jednotlivými členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne, pani Andersen a pán Ottersen zo Švédska. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne tá švédska snaha zúčastňovať sa tejto iniciatívy spočíva e, práve v stanovení správnych koridorov. E, snažíme sa nájsť technické riešenia. To znamená interoperabilita v tom zmysle, aby nebola dôvodom zbytočných e, Eh, odkladov, ani v tom zmysle, aby táto interoperabilita bola nedostatočná, pretože eh, musíme nájsť vôľu financovať, aby tam neboli riziká. A musíme vedieť, aké sú eh, riziká a musíme realizovať investície, ktoré odrážajú potrebu okrem iného aj typy lokomotív. Takže je nesmierne dôležité princíp subsidiarity, zvlášť vo Švédsku, vidíme, že článk 4 a 6, ktoré sa týkajú procesov, e, ktoré integrujú TNT, tam žiadame, či by bolo možné získať takú integráciu prác a postupov, ktoré by viedli k zladeniu z práce administrácie na iných úrovniach. To je v podstate taká aktualizácia, aby sme neriskovali a nevystavovali sa zbytočným eh, sklzom, eh, ktoré by mohli spomaliť aktualizáciu siete TNT. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Manidonovič. Dobrý deň a vítajte medzi nás, poslankyňa Srbského parlamentu. Máte slovo na dve minúty. Thank you. Thank you. This is our first time here. <laughs> Ďakujem pekne, sme tu poprvýkrát. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, účasť na dnešnom zasadnutí pre nás veľmi dôležitá z rôznych dôvodov, pretože e, kvôli prestupovým rokovaniam Srbska z EÚ, ale tiež e, viete, aká je e, geostrategická poloha Srbska. Krížujú sa tam tri dôležité koridory dopravné. Srbsko Mm, pracuje na tom, aby sme splnili všetky eh, štandardy všetkých politík EU, eh, e implementáciu konkrétnych projektov. My sme odhodlaní splniť agendu connectivity. v tomto ohľade sme prijali konkrétne kroky pri rozvoji eh, projektov národnej regionálneho významu s dôrazom na zvýšenie a zlepšenie prepojení. Očakávame, že cestný koridor 10 ukončíme do konca tohto roku, ako uh, uh, železničný koridor TNT, ktorý sa momentálne rekonštruuje a tento rok sme začali s rekonštrukciou uh, viac modálneho terminálu v Belhrade. Tento rok parlament prijal novú legislatívu pre všetky modality a druhy dopravy a pokračujeme ďalšej harmonizáciu v dopravnými štandardami EÚ. Ja by som rada pripomenula, že sme prijali dohodu o vytvorení dopravného spoločenstva koncom roka 2017 a to znamená ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry v našom regióne. Ďakujem pekne. Merci beaucoup pour votre... Ďakujem pekne za váš príspevok. No a slovo teraz dostane prvý podpredseda našeho výboru, pán Dominik Rike. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem všetkým rečníkom, že vynikajúce prezentácie. Ja by som eh, chcel povedať niečo k nástroju Connecting Europe a eh, k nedostatku finančných eh, prostriedkov, čo sa tu viackrát zopakovalo. Ja by som rád zdôraznil, že nástroj Connecting Europe je veľmi efektívny a to vďaka tomu, že je špecifickým nástrojom s centralizovaným riadením, s operačnou e, agentúrou a koordinátorom. No a rovnako e, skutočnosť, že členské štáty e, sa tu angažujú, aj keď tá angažovanosť niekedy nedostatočná, je tak členské štáty vystupujú ako partnery. No a vidíme, že keď investujeme príslušné prostriedky, a nielen finančné, tak veci postupujú. No a je jasné, že kapacita spotreby, pridaná hodnota a koordinácia v rámci rôznymi TNT. Znamená, že Connecting Europe je úspech a nikto to e, nepopiera. No a ja myslím, že musíme zostať aj v druhom kole verní tej podstate a zjednodušiť ešte, ešte fungovanie, vyšiť prostriedky, agentúra koordinátora. No, čím viac vecí sa dokončí, tým lepšie to bude fungovať. No a ja by som rád povedal, že európska centralizovaná metóda priameho riadenia preukázala svoju účinnosť No a môžeme individualizovať niektoré podnástroje, ktoré spadajú pod tento nástroj. A tu, myslím, RTMS. Ďakujem pekne, pán Rike. A slovo dostáva pán Delgado. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Som zo Španielska, rád by som povedal, že my to vidíme úplne rovnako, že e, projekty TNT na európskej úrovni skutočne e, majú úspech a to e, zlepšilo prepravu osôb a tovarov v Európskej únii. Celkom jednoznačne to dôležité. V Španielsku by sme to chceli aj naďalej podporovať, aby sme zaistili teritoriálnu územnú kohéziu. Máme Stredomorský kanál, Atlantický kanál, veľa regiónov leží, veľ, mnohými regiónmi prechádza tento koridor a španielská vláda i rada rozšírila koridor La Coruña, Zaragoza, Oroňo. To všetko sú dôležité regióny. A na úvod to bolo koncipované pomerne, pomerne e, skromne, aby sme preto chceli rozšírenie parlamenta. To ešte zaradil do nariadenia v roku 2021 by to malo vstúpiť do platnosti. Ďalej železničná nákladná doprava. Španielsko, bohužiaľ, je na čele v e, Súdne práve to je lepšie. Pán z mu hovoril, že treba zaistiť prepojenie s prístavmi a s rôznymi druhými, druhmi dopravy a prepravy. No a na to potrebujeme RTMS, aby aj železničná doprava a jej systém bol interoperabilný. Ďakujem pekne, pán Kama. Teros, vítame vás. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne najskôr za pozvanie a aj za slovo. Pán Groš, pre stredomorský, alebo hovoril o stredomorskom koridore a povedal, že to je, to je jediný program, kde sa zúčastňuje aj Grécko a podľa príslušných nariadení sa momentálne nachádzame v konaní hľadať príslušných eh, príslušné módy, formy a už plánujeme roku 2027 ďalej elektronické lístky, digitalizácia a všetky možné možnosti prepojenia. Tam sme urobili veľmi veľa. V roku 2019 do veci spustené a ďalej zlepšenie ďalší rozvoj je veľmi dôležitý, ale prepojenie s leteckým priemyslom, železničnou dopravou a pozemnou cestnou dopravou dôležitá. Preto je dôležitá existencia programu TEN. T a my to samozrejme potrebujeme ako prírodzené prepojenie aj s Európou. A v Grécku máme obrovskú mieru cestovného ruchu. No a my samozrejme chceme, čo sa týka balkánskych krajín, lepšie spolupracovať. Ja sa veľmi teším, že sú tu zástupcovia Srbska, ktorí už aj vystúpili, tak aby tento región bol stabilný, e, mierový a preto podporujeme všetko, čo sa robí. No a v tejto súvislosti by som rád ešte e, poukázal na podpis dohody o názve so Severomacedónskou republikou. No a rád by som ešte niečo dodal. Nemôžeme vnímať len dopravu, ale treba brať ohľad na ľudí, turizmus a to hlavne v prípade lodnej dopravy. Ďakujem. Pekne pán Kamaterosa, pán Kramer, dostávate slovo na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za prednášku. Doprava je jediným sektorom, kde od roku 1990 emisie narastia a preto železnica by mala mať prednosť Matej Groš povedal 80% je do železničnej dopravy a to je správne, ale keď sa pozrieme na projekty železničné, kam tie peniaze idú, tak robíme mnohé zlé. A Lyon Turín má stať 12 miliard a Španielský dvor auditorov povedal, že bude 26 miliard. To nie je problém 14 miliard, ale v Nemecku máme 50 eh, kilometrový úsek, ktorý nie je elektrifikovaný a koridor z Hamburgu do Krakova by to veľmi e, z, zrýchlilo, chýba na to 200 miliónov a nemáme na to peniaze. No a i miliardy sa investujú do európskej železničnej siete, ale keď sa na to pozrieme, a, e, tak je to tak je to také roztrúsené a medzery sú presne tam, kde sú hranice, pretože štáty ani komisia nevidia priority v tom, aby Európa bola prepojená medzi Bruselom a Valenciennes, kde Európska železničná agentúra je medzera 800 metrov. Ak by eh, to bolo prepojené, tak by sme potrebovali eh, dve hodiny vlakom, ale iba jednu hodinu. Ja som uvedol už dve, dva príklady. Freiburg-Kolmar eh, je most, ktorá, ktorý bol zničený v posledných vojny. Dodnes nie je obnovený týmto smerom musíme ísť, pretože nesmieme zabúdať na to, že len 5 pasažierov e, v železničnej doprave e, sa prepravuje vysokorýchlostnými vlakmi. A preto samozrejme treba podporovať aj veľké projekty. Rail Baltica to je obrovský projekt a stojí to e, len zlomok z toho, čo keď to porovnáme s Lyon Turín. Lyon Turín to je nesprávne a musíme investovať tam, aby to spájalo ľudí, hlavne cez hranice. A to je dôležité aby Európa sa mohla spojiť. Ďakujem pekne, pán Kramer, budeme pokračovať. Vás na výbore sa netlieska. Alebo áno? No, dobre, nejakú výnimku môžeme pripustiť. Dobre, budeme pokračovať a slovo dostane pán Kola Kosky. Ste z Polska, nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Vážená pani predsednička, e, my v každom prípade podporujeme pôsobenie komisie, ktoré sa týka prepojenia železníc v tom prvom európskom dopravnom koridore. No a ja by som chcel venovať niekoľko slov poďakovaniu, že nás podporujete a že e, severovýchodnú časť Európy sa snažíte lepšie prepojiť ZIN aj sa centrom EÚ. Tu. Ale ďalší dôležitý projekt, a ja by som e, na to rád všetkých upozornil, a práve vďaka vám sa mi to darí, je dopravná os sever-juh, ktorá prepojí sever Európy s juhom. A to cezhranične. Tu by som rád poukázal na Via Carpatia, E, cieľom tejto cesty Via Carpatia je no, život cesty, ktorá bude rovnobežná s tým, čo existuje na západe a ktorá najkračším možným spôsobom e, prepojí Balkán s pobaltskými štátmi, čo nám umožní vybudovať ekonomicky významnú os e, dopravy a súčasne to prepojí aj krajiny na Dunaji, s Bieloruskom a Ukrajinou a s tou tzv. novou hodvádnou cestou. Aj to by mohlo pomôcť k tomu, že sa z toho stane integrálna dopravná sieť a pomôže to prepojiť sever a juh Európy ako taký. Tam dopravná infraštruktúra a jej prehlbenie pomôže pri likvidácii rozdielu v rámci hospodárskeho vývoja v jadre Európy a na jej okraji. Týka sa to diálnica ciest vyššej kategórie, ale aj súčasne sa to týka aj vysokorýchlostnej železnice. Po Baltie s tým už začalo. Začalo to v Taline, pôjde to cez pobaltské krajiny, Polsko až do Grécka a do Turecka. Ide o veľmi hodnotnú iniciatívu. Keď sa pozrite na Európu, tak v podstate práve v tej východnej časti existujú biele miesta z hľadiska vysokorýchlostnej železnice a to by bol taký okruh, vďaka ktorému by bol dôsledný kontakt medzi severom a juhom a to by podporilo tvorbu pracovných miest stabilizovalo by to tieto regióny a súčasne by Európska únia v tej východnej časti sa posilnila a ešte keď si uvedomíme, koľko tam sa napáchádzalo práve na východe Európy v priebehu druhej svetovej vojny, tak minimálne to by sa tým malo urobiť. Ďakujem pekne, pán Jalonen. No, s vami v Pamätáte si na nás? Vo Fínsku sme spolu intenzívne diskutovali. vítajte. Dobre, ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. No a Baltika a význam pre Európu je veľký, to dôležité aj pre Fínsko, ako už sa povedal, že Rail Baltica by mala sa dostať aj do Helsink. E, a už tunel z, tunelu, tunel z Talinu do Helsink a, a tam pomocou a, železničných prepojení a, e, vo Fínsku až k arktickému e, oceánu na prepojenie s Áziou. Vo Fínsku je takmer nemožné získať prostriedky na cestnú infraštruktúru a ja myslím, že sa dá povedať, že v krajine ako je Fínsko, kde nie je podpora, by sme mohli by sa nám zišli nejaké stimuly pre infraštruktúrnu investíciu, čo by podporil tento projekt a či by to každému prospelo. Takže ja navrhujem, aby sme hovorili o nových a rôznych formách podpory kvôli zrýchleniu, ktoré prinášajú. Ale rovnako by som vám chcel pripomenúť, že hovoríme o tradičnej doprave. My hovoríme o tradičných formách dopravy, ale svet sa mení a budú dostupné nové technológie, ktoré v budúcnosti sa budú využívať Hyperloop a ľudia, tovarie budú môcť používať aj dróny. Takže musíme, nesmieme zabúdať na nové technológie, keď sa hovorí o celoeurópskych dopravných sieťach. Ten ty. Ďakujem pekne. Pán Longström, srdečne vás vítame. Ďakujem pekne, predsednička. Zajtra, výťazí zajtra v globálnom doručovacom priemysle sa musia sústrediť na efektivitu a e, ekológiu. E, môj sektor v Škandinávii e, prináša nové technológie a inovácie, ktoré prispievajú k nižším emisiám a efektívnejšej prevádzke lodi. LNG bolo prvýkrát predstavené ako palivo pre lodi vo Fínsku. Participácia na projekte diálnice mora bola veľmi dôležitá pre niektoré z týchto projektov. No a je dôležité, aby Motorways of the Seas zohrávali dôležitú úlohu aj ďalej a dostali financovanie. V rámci nového VFR je dôležité pre nárast prostriedkov pre výskum a vývoj, čo by pomohlo hlavnému priemyslu na ceste k dekarbonizácii, ale pán Van Dijk už povedal, je tu veľká, pro, veľká potreba pre pilotné projekty a testy, kde financovanie zohrá dôležitú úlohu. Financovanie v tejto oblasti tiež zajistí lepšie financovanie a rast v Európy a to je potrebné pre celú EÚ, aby sme zaistili e, našu pozíciu e, pre námorné klastery, ktoré vyrábajú lode, a vybavenie a vhodné technológie. Druhá vec sa týka toho, že treba uznať, že e, realita je rôzna v iných častiach Európy. E, v Balskom mori voda je, e, voda je, obsahuje málo soli, je plitká, obsahuje na iné zloženie. India a Fínsko je tiež jednou pobrežnou krajinou vo svete, kde všetky prístavy sú úplne zamrznuté počas no, bežnej zimy a prístavy sú podľa dvou príkrivko 100 dní v týždni a na to potrebujeme tiež, ťažšie lode, moderné vybavenie a preto lode spalujú viac paliva aj napriek tomu, že využívajú najenvironmentálnejšie technológie. Plavba na mori je zložitá a lodná doprava je rôzna v rôznych častiach Európy. a Nemôžeme nikoho to postihovať. Ďakujem pekne. Pani Demonte, slovo dostávate vy teraz. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela som mať povedať jeden postreh o dôležitosti týchto vypočutí a ďakujem aj spravodajcom za ich e, pohľad na vec, pretože naozaj nám to môže predstaviť také pohľady na vec, o ktorých je hodné diskutovať. Dnes eh, musím povedať, že máme tu troch eh, spravodajcov, pána Ibane, ktorý už hovoril, a samozrejme opravte ma, ak sa mýlim, ktorý je definovaný eh, ako hlavný odporca linky Turín-Lyon Avšak e, ak sa e, milím, opravte ma. E, a samozrejme, keď máme takéto diskusie, mali by sme mať vyvážené pohľady na vec a vypočuť si aj opačný názor, pretože táto debata tu by tu nemala mať miesto. Ale samozrejme, pokiaľ chcete prispieť nejakými upresneniami, musíme povedať, aká je alternatíva k tejto linke, pokiaľ o nejakej uh, viete. Samozrejme, tá druhá otázka eh, eh, pre pána eh, Groša je balkánska linka. Chcem sa preto opýtať, aké výhliadky tu konkrétne sú. A samozrejme, sú tu aj čínske investície a ako sa tie vyvíjajú v tomto regióne. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup, Madame Et finalement, le dernier... Ďakujem pekne, pani Demonte. A posledný rečník. slovo dostáva pani Telinčka. pán Telička dostáva slovo, áno. Ďakujem pekne. No, chápem, že toto nie je len vypočutie, ale tiež interakcia s našimi kolegami z národných parlamentov. Čiže rýchle reakcie. Eh, kolegovi z Lotyšska by som rád povedal, že áno, železničná doprava je prioritu, a to je odvodnené, eh, že robíte veľký pokrok. No a ja som predtým bol ruským koordinátorom, a tak je dobré vypočiť si lotyšského politika s takýmto eh, načením. Pán z Rumunska nebudeme rozlišovať medzi západnou, východnou, Severnou Európou, máme vnútorný trh, máme svoje priority a sme takí prepojení. A ak nie, tak to je cieľom konektivita medzi nami. Som si istý, že máte svoj podiel a musíme to vnímať komplexne. No a na záver, či z Národného parlamentu, dvoch komentárov z dvoch spravodajcov o CEF. Bol by som rád, keby v nadchádzajúcich dňoch, týždňoch by ste predkladli vlastné myšlienky o tom, čo si myslíte, že kde by CEF mohol kde to znenie nie je dobré, kde vám niečo chýba, ale máte tiež úlohu, ktorú dôležitú na národnej úrovni, v národných parlamentoch, pretože ešte stále máme legislatívne a nelegislatívne problémy. No pre panelistov, TNT, SEF, na to všetko je úspech, ale mám jednu vec pre pána Van Dijka a on tam uvedol, odporúčam pre CEF2 a všetci ostatní, realisticky, čo vám tam chýba, alebo čo by sa malo riešiť a nebolo tam uvedený samozrejme Matthew Groša, veľmi dobre pozná to. A Van, pán Van Dijk blending, aby znamenalo, ako, zaujímalo, ako vy vnímate blending ako prístav, ktorý už z definície má zisky ako blending eh, funguje pre ziskovosť eh, a to sa to môže ďalej odvíjať, eh, akú úlohu blending môže mať. A možno posledná pripomienka, jeden z vás hovoril o pomere 640 nový rozvoj a modernizácia, ale to je z európskeho hľadiska. Mňa by teda zaujímalo, ako by to fungovalo v vašom prístave Možno záverečná otázka pre všetkých. Počilo by sa vám viac zjednodušenie, flexibility alebo nie. Takže to možno jedna otázka. Ďakujem pekne, pani predsednička. Merci beaucoup, monsieur Tenička. Que de... Ďakujem pekne, pán Telička. Sú to veľmi dôležité otázky, ktoré tu zazneli. Budete mať veľmi málo času, za čo sa ospravedlňujem panelistom, ale keďže ste veľmi inteligentní, zvládnete to každý za dve minúty. Takže začneme, tak ako sme to spravili aj predtým, pán Kolsen ako prvý, vedúci útvaru DGMU, zaznelo tu množstvo otázok, takže máte dve minútky a potom zazvoním. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja samozrejme nemôžem odpovedať na všetky otázky, ale na niektoré z nich snáď áno. Pán Ulike, poviem, že áno, v rámci CEF je projekt, ktorý má za cieľ posilniť úlohu koordinátorov a vytvoriť lepšie prepojenie miesto výberom projektov financovaných CEF a úlohou koordinátorov. A to si myslím, že to dáva zmysel. Po druhé, tá opozícia, ktorú často vidíme medzi malými a veľkými projektami, ja si nemyslím, že stoja v opozícii. E, hovoríme o koridoroch. Tieto koridory zvládajú obrovské množstvo doprav, prepravy a je potrebné mať projekty. A to neznamená, že vylúčujem malé projekty. Rail Baltica je pre nás rovnako zásadný projekt, čo sa týka dopravy, stratégie a určite pre pripojenie pobalských štátov s Európou a s Európanmi. A Europrail, e, ak by sme to nefinancovali, to by bola veľká chyba. Otázka pani Del Monti o Lyon Turín. Samozrejme, to nie je na mňa e, hovoriť proti predrečníkom, ale môžem rovno povedať, že my nesúhlasíme s jeho stanoviskom. Uh, E, je to jasné. E, existujúca línia nedokáže, jednoducho nedokáže zabezpečiť dostatočne prepravu v takom koridore, ako je koridor k Stredozemnému mora. Je to jasné e, vzhľadom na zastaralosť, na to, v akom je stave. Jednoducho môžeme o tom aj celé hodiny. Po druhé, tie náklady nie sú také, ako sa tu uvádzajú, sú nižšie. Aj keď tam pripojíme tie e, prípojky, vychádza to na 26 miliard eur. Takže menej. Tretí prvok, veľká chyba, ktorú spravili určití oponenti. To je dôvod, pre ktorý sedíme dnes tu. Je to európsky projekt Lyon-Turín to nebol projekt medzi Lyonom a Turínom, to nie je projekt medzi Francúzskom a Talianskom, to je európsky projekt koridoru, ktorý predstavuje mimoriadný objem e, dopravy. Ďakujem pekne, pán Kolsen, pán Roš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa vyjadrím k Lyon Turini Batelko, že poviem, že podľa mňa jeden z veľkých vízie politiky TNT je pracovať v horizonte 2030 a byť chránený pred diskusiou, národnou diskusiou, aktuálnou národnou diskusiou. A to, či je to podložené alebo nie, je to iná téma, ale myslím, že toto je najdôležitejšie. Mm, čo sa týka môjho koridoru, videl som to v niektorých krajinách, medzi tým sa niekoľkokrát zmenila vláda, ale nikdy sa nezmenila priorita. A to má vplyv aj na Grécko a úspech investícií, ktoré sme zaznamenali pred dvoma, troma týždňami. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, čo sa týka našich investícií je potrebné ich vnímať aj s tým prínosom pre osoby, ktoré žijú pozdĺž týchto, tohto, takéhoto koridoru. Posilnená spolupráca so štrukturálnymi fondami je dôležitá. Nie je zásadné a dôležité spojiť s A s B, ak sa nebudeme zaoberať tým, čo sa deje a kto žije medzi A a B. A myslím si, že je tu možnosť spolupráce prispieť inak do CEF a prispieť svoj prínos. A potom, čo sa týka Balkánu, čo sa nás týka, my žiadame dve veci. Poprvé, zachovať logiku v úvodzovkách prepojenia, to znamená neinvestovať v týchto krajinách do jednosmeriek, e, obrazne povedané, a priradiť sa iba k tým existujúcim koridorom. Musíme teda vychádzať z tých koridorov, ktoré možno natiahnuť a prepojiť aj na Balkán. A potom sú to technické kritéria interoperability európskej, aby sme zajtra nemuseli riešiť ďalšie technické aspekty a problémy. Železnice sú dobrým príkladom. A potom, čo sa týka čínskych investícií, tu mám jednu veľmi osobnú víziu. Poviem, treba dať pozor na čínske investície, pretože je tu riziko, že to budú také lacné peniaze, krátkodobé peniaze, ale ktoré nás zajtra prídu veľmi draho. Takže tí, ktorí využívajú tieto prostriedky, si musia premyslieť dlhodobú stratégiu a nie krátkodobé financovanie. My ako koordinátori mm, nemusíme vysvetľovať našu filozofiu, ale hovoríme zo skúseností z rôznych regiónov, kde sme videli kvalitu práce Eh, ktorá sa robia podľa našich kritérií a kvalitu práce, ktorá sa robia podľa iných kritérií. Grécko, Grécko je pre mňa jedným z príkladov kontinuity pozitívnych investícií. Eh, to by malo byť aj v budúcnosti kooperácia so štruktúralnými fondami, ako som to povedal už predtým, naozaj by sme mohli navýšiť prínos tých investícií, ktoré už sme zrealizovali. Ďakujem pekne, pán Hroš. A teraz pán Libanés. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. E, pán Kolson e, v podstate uh, už vyplnil tú lohu, že si tu môžeme ho rečiť a vidíte, že tu sú uh, veci, ktoré zazneli, že nevieme reagovať na 21. storočie. Zdá sa, že Švajčiarsko, ktoré je veľmi vysoko z nadmorskou výškou, aj Rakúsko, dokážu zabezpečiť intermodalitu. Uh, chceli ste odpoveď ekonóma, uh, bude to veľmi základná odpoveď 123 vlakov v roku 80 rokov, jednou železnicou v Taliansku. Teraz ich je 20 deň, denne. O 63 menej, keď by sme dnes robili tak ako v 80 rokoch, aby sme mali e, na každom vlaku 23 vozňov, 960 tisíc, to znamená 68 kamionov na ceste. Takisto pánovi Kolsonovi poviem, že to je naozaj základná ekonomika. E, násobenie, delenie. Takže poviem jednu vec. Vaši politickí priatelia pripravili zmluvy medzi Francúzskom a Talianskom. Otázka dnes ani vo Francúzsku, ktorá je proti žila 2017, ani z Taliansku, ktoré vyhlásilo, že chce opätovne diskutovať o tomto projekte a uplatňovať zmluvy. Tu nejde o to, nechce nikto povedať, že zastavíme, prestaneme, chceme povedať toľko, že budeme uplatňovať tie zmluvy, ktoré vaši priatelia napísali. A čo sa uvádza v týchto zmluvách? No v týchto zmluvách sa uvádza, že Francúzsko zaplatí o 5 e, miliard viac e, na francúzsku infraštruktúru ako Taliani. A preto Taliani teraz platia viac. Ak Taliani chcú platiť viac e, v cezhraničnom tuneli, bez toho, aby tá druhá strana, francúzska strana, super, musíme im vysvetliť, vysvetlite to vašim voličom, ale to všetko v končnom dôsledku je jednoduchá ekonomika. Aktivisti, pretože ste ma pomenovali aktivistom, ak dovolíte, dovolím si povedať, že toto sú centralizované francúzske služby, administ, francúzska administratíva, e, inšpekcia, finančná, všetko, ústredná vláda, ministerstvo financí, infraštruktúry v roku 2018, všetci sa vyjadrili v tomto, že tento projekt ekonomicky je neekonomický. Pani predsednička, máte právo pokračovať, ale ekonomisti to nie sú aktivisti to je francúzska štátna správa, ústredná francúzska štátna správa, čo je prekvapivé, že už 20 rokov všetci títo, všetky tieto závery boli ignorované. Jednak zo strany Európskeho spoločenstva, ako aj z minulej francúzskej vládami. To už nie je tak. Je dôležité, aby sme mali správnu vládu, aby sme mali dobrého francúzského ministra dopravy, ten, ktorý bol menovaný teraz v Taliansku, aby sa spravila skutočná diskusia. Áno, existujúce trasy sú schopné prepraviť e, všetky kamiony, tak ako to požadoval pán Kramer pred chvíľkou. Ďakujem pekne, pán Libanés. Pán Andík, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa trošku vyjadriť tomu, o čom tu hovoríme. Predovšetkým to bolo také všeobecnejšie o viazačnom finančnom rámci. Je tam viac ako 100 miliard na vývoj a výskum a 43 milión do CEF fondov na implementáciu rôznych projektov. A môžeme si položiť otázku, či ten pomer je správny medzi týmito dvomi. Či nepotrebujeme sa viac zamerať aj na implementáciu. To bola otázka, ktorú som ja položil tu v súvislosti s Vianočným finančným rámcom a potom samozrejme k samotnému cez doprava. Výskum za posledných 5 rokov e, svedčí o tom, že 42% ide do prístavov a to súvisí aj s tým, že investície do prístavov sú vnímané ako cezhraničné projekty, niekedy sú vnímané ako miestne projekty, ale vidíme, e, že rôzne prístavy v Európe E, majú obrovský cezhraničný dopad, čiže tie projekty a investície do, projekt, do prístavov mm, na stimuláciu nákladnej prepravy. Napríklad my sa snažíme investovať do prepojenia e, hlbokomorských terminálov a e, žele, prepojenie so železničnou dopravou. To je projekt cezhraničný a má cezhraničný dopad a tak by mal byť aj posudzovaný. Ale žiaľ, alebo nevždy je tomu dnes tak. Ďalej, tu takisto zaznelo. Môžeme samozrejme mať aj ďalšie podporné argumenty, pretože ešte stále nás čaká rok rokovaní od CEF. A musí to ísť do Národného parlamentu, to je 40 vyčlenenie na modernizáciu CEF. To je vec, ktorú podporujeme z celého srdca. Aj Rotterdamský prístav to podporuje vzhľadom na výzvy prechodu na iné energie a digitalizáciu. Preto podporujeme aby tento pomer ostal zachovaný. A potom ste sa ešte pýtali na blending alebo zmiešané financovanie. Mm, sme ziskoví? Áno, sme ziskoví, sme transparentní aj vo výročných správach, to uvádzame. Keby všetky ostatné prístavy boli ziskové ako my, a či sú alebo nie, to ja neviem povedať. Momentálne máme nové nariadenie, ktoré bolo schválené, takže dúfam, že o 2 či 3 roky bude väčšia transparentnosť a bude vidieť, e, ktoré prístavy. E, takisto aj doplním to, čo hovorí pani Majsen, že je veľmi dôležité mať väčšiu transparentnosť, takže to je tá vec k tomu, či sme ziskoví. Áno, Rotterdamský prístav je ziskový a všetky zisky sa opätovne investujú do prístavu Kolon Most, ktorý je našim najväčším projektom aktuálnym. Poprosím vás, aby ste to ukončili. 360 miliónov projekt, 60 miliónov dotácií, 200 miliónov štát a 100 e, miliónov prístav. Čiže už je to zmiešané financovanie. Nie vždy to v Rotterdamskom prístave funguje, pretože credit rating prístavu Rotterdamu je taký, že e, v podstate tie úrokové sadzby, ktoré ponúka FC, nie sú veľmi konkurencieschopné, čo sa týka trhových sadzieb. Ďakujem pekne. Myslím si, že sme mohli zatlieskať našim panelistom ich vystúpenia boli veľmi kvalitné. A e, to nás vedie k, k skutočným otázkám. Financovanie infraštruktúry už sa na to nemôžeme pozerať dnes tak ako v minulosti. Musíme sa pozerať na tie výzvy, e, výber projektov, ktorý musíme zohľadniť. Pri výber projektov musíme zohľadňovať otázky transparentnosti pretože tie výber, ten výber, ktorý spravíme, v podstate to sa jedná pre všetkým občanom a ich každodenného života. A takisto tu zaznela otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Pán Delgado hovoril o tom, povedal, Dobre, kamiony nad eh, vlaky, či to je naša priorita? Áno, my dnes všetci sedíme na vulkáne. Keď nedosiahneme cieľ redukcii CO2, tak to celé vybuchne. My sme všetci podpísali dohodu, ktorá sa volá dohoda z Paríža. A teraz doprava musí zobrať na plecia svoj diel zodpovednosti. A viete čo? Ešte sme od toho veľmi ďaleko. Takže je potrebné urýchliť to tempo pretože to robíme nie len pre nás, ale aj pre budúce generácie a pre budúcnosť našej planety. A ja osobne som presvedčená o tom, že v určitom čase budeme musieť jednoducho začať s novými štruktúrami. Hovorili sme o e, Lyon Turín, e, sú rozdielne krajiny a sú rozdielne projekty, ktoré sú problematické. Sú problematické, pretože sa o nich nehovorí. Takže e, v okamžitom okamihu budeme musieť nájsť miesto a spôsob, E, nazvem to, ja neviem, nejaké miestnosti, kontroverzné miestnosti, kde sa všetci môžu stretnúť a hovoriť e, nielen o tom, čo bude za 50 či 15 rokov, pretože infraštruktúry sa neplánujú len počas volie pred voľbami. To nie je pravda. Infraštruktúry tie, tie sa stávajú s perspektívou do budúcna, a to dlhodobou perspektívou. A preto, áno, som tu jediná žena, páni, vás žiadam, aby e, ste teda opustili tento priestor. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie a prejdeme na ďalšiu tému a na ďalší panel. Takže poprosím e, druhých panelistov. To sú výhliadky a perspektívy po roku 2020 investície do infraštruktúr a do dopravy požiadam pána Ololajla, generálny riaditeľ DGMU, aby sa prišiel sadnúť medzi nás. Monsieur Dunet, qui est directeur du département de... A potom pán Dunet, ktorým je riaditeľom projektov oddelenia Mobility z Európskej investičnej banky. Ak sa samozrejme chcete rozprávať, môžete odísť z miestnosti pán Danet je, je vedúcim oddelenia projektov Mobility eh, v Európskej investičnej banke. Tady sa nedostanete, musíte prejsť tady to predom. A eh, ďalším panelistom je pán Brian Simpson, ktorým je koordinátorom pre diálnice Mora. Je to projekt Európskej komisie na vás tu bola vlastne aj otázka a zda by ste na ňu mohli aj odpovedať potom. A bez nejakých zbytočných odkladov dám slovo pánovi Hololejovi, eh, generálnemu riaditeľovi z generálneho riaditeľstva MOVE. Dnes tu máme poslancov Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov. Ehm, a pokiaľ sa e, akýkoľvek poslanci chcú zúčastniť diskusie, môžete sa prihlásiť do rozpravy tým, že nám odovzdáte ten oranžový hárok. Dobre, poprosím o ticho. Eh, ak sa chcete rozprávať, prosím, odíďte z miestnosti. Pokiaľ máte nejaké otázky, zvážení hostia, prosím, vyplňte oranžové formuláre. Nech sa páči, pán Orlaj, máte slovo. A máte na to 7 minút. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je mi veľkým potešením, že tu dnes môžem byť a je mi veľkým potešením, dámy a páni, že mám túto príležitosť sa k vám e, prihovárať a hovoriť o infraštruktúre a jej financovaní. Je jasné, že táto diskusia prichádza vo vhodný čas, pretože príjmame návrh eh, komisie o financovaní dlhodobých rozpočtov. Takže začnem tým, že pripomeniem významné investície, ktoré Európa potrebuje. Eh, investície medzi sú odhadované na 500 miliard v období 2020 až 2030 a viete, že toto financovanie by malo byť ukončené v roku 2030. 1,5 tisíca miliardy eh, sú tie zahrňajú aj základnú sieť. A pokiaľ chceme eh, urýchliť prechod na eh, inteligentnú a nízkoemisnú mobilitu, musíme tak urobiť čo najviac. Eh, v roku 2016 náklady na infraštruktúry tvorila pomerne veľké percento, ktoré sa však znížilo z 2,2 a to je stále menej ako pred globálnou krízou ale samozrejme, tieto investície sú stále nedostatočné na e, predchádzajúce investície. Takže máme pred nami ešte veľkú výzvu. Čo sa týka dopravnej infraštruktúry, e, tu máme veľmi silné financovanie prostredníctvom e, finančných programov. To sa netýka len a samozrejme bol tu aj kohezný fond, Európsky fond rozvoja inovačný fond a e, fond Horizont Európy a Fond pre strategické investície. Takže máme nástroje na financovanie investícií, na vytváranie infraštruktúru, ktorá by integrovala EÚ a regióny, ktoré by viedli k udržateľným, bezpečným a dlhodobým dopravným infraštruktúram, ktoré sa priamo dotýkajú európskych občanov. Je takisto veľmi dôležité povedať, e, že e, musíme zaangažovať viac aj súkromných prevádzkovateľov. Tí však dostávajú nedostatočné Eh, motivačné zdroje, aby vykonávali rozsiahle infraštruktúrne projekty. A to takým spôsobom, aby to boli interoperabilné tieto systémy. Eh, musíme však podporovať predovšetkým projekty s vysokou pridanou hodnotou a vynútiť si aj investície z iných zdrojov, predovšetkým zo súkromného sektora. Takže tie chýbajúce pojívka so súkromným sektorom, eh, ktorý podinvestoval, respektíve vôbec neinvestoval do infraštruktúry, e, musíme doplniť a už badáme určitý rozdiel. Takže dovolte mi povedať niekoľko bodov. Súčasný nástroj Spájame Európu 2014-2020 sa ukázal ako veľmi efektívny nástroj, ktorý má veľmi vysokú mieru čerpania a e, rýchle e, výsledky. Zatiaľ bolo preinvestované 70 zo 640 projektov, ktoré majú mobilizovať 640 e, miliárd investícií v Európe. 96 rozpočtu už bolo alokovaných, e, takže v roku 2018 e, máme už nazmluvnené takmer všetky prostriedky. Je to veľmi významná investícia aj z pohľadu cezhraničných investícií a v súčasnom období takisto aj 11 miliárd bolo priamo manažovaných z kohezných fondov v rámci fondu CEF, alebo teda nástroja Spájame Európu. Takže to iba poukazuje na to, ako, aký veľký záujem vzbudil tento nástroj. Nové návrhy e, a potom aj významné, e, významná pridaná hodnota e, dnešných dní e, viedlo aj k vlastným projektom a v celkovej množstve 36 miliard a toto pre, predstavuje náhľad o 36% v porovnaní so súčasným obdobím. Ja by som rád uvítal významnú podporu, ktorá je za nástroj pripájania Európy e, pre nový CEF. E, toto vedie e, a smeruje k rozhodnutiu Európskeho parlamentu 31. mája k zachovaniu nástroja CF po roku 2020. Tento nový nástroj má byť podporený koheznou balíčkou 18 miliardami a inými obálkami pre vojenskú mobilitu v hodnote 6,5 miliardy Samozrejme chceme implementovať Parížskú dohodu a preto Európske, návrh Európskej komisie zahrňa aj nárast o 25 percent, ktorý sa sústreďuje na naplňanie cieľov v oblasti klimatických zmenách s cieľami o navýšenie o ďalších 30 percent práve pri plnení cieľov ohľadom klimatických zmien. Takže chceme rozvíjať e, transeurópske siete so zvlášť osobitným dôrazom na doplnenie tých chýbajúcich eh, pojov základnej siete TNT do roku 2030. A to samozrejme poukazuje na to, že musíme zabezpečiť kontinuitu eh, pri už prebiehajúcich cezhraničných projektoch. Eh, podobne chceme zdôrazňovať aj na modernizáciu infraštruktúry. Ehm, chceme zlepšiť bezpečnosť systémy ako RTMS alebo Cesar a digitalizácia Chceme byť katalizátormi mobility a modelovej integrácie a nových služieb mobility. Súčasne potrebujeme e, zabezpečiť naše siete a urobiť ich odolnejšie voči e, prírodným katastrofám. Toto využije aj e, synergie pri investícii do infraštruktúry. A tu budeme sa obzvlášť zameriavať na infraštruktúrne projekty ako napríklad nabíjacie e, stanice. A samozrejme to obsahuje aj e, na nové iniciatívy. A toto samozrejme e, privedie aj k, infraštruktúre duálneho charakteru. A to sa zakladá aj na civilných potrebách tieto fondy umožňa kompletizovať tieto siete oveľa lepšie a samozrejme prispieť aj lepšiu mobilizáciu konečným vojenských prostriedkov a vojakov. Takže e, toto aj prispieje k lepšej schopnosti v oblasti obrany a bezpečnosti. Samozrejme, CF e, bude podporené aj prostredníctvom nového fondu, 25 miliárd, ktoré sa budú investovať do eh, infraštruktúrnych projektov udržateľným spôsobom, ktoré majú ísť proti prípadným zlyhaniam trhu. Členské štáty takisto môžu sa vysporiadať eh, aj zlyhania e, trhu v jednotlivých krajinách. Aby sme zvýšili participáciu súkromného sektora v rozširovaní dopravnej infraštruktúry v nachádzajúcom VFR, e, chceme e, vytvárať výzvy na predkladanie projektov so zmiešaným financovaním a takisto aj na spolufinancovanie prostredníctvom Európskej investičnej banky alebo súkromných bank. Teraz máme veľmi pozitívne skúsenosti so spájaním financovaných takmer zo všetkých štátoch ktoré sa zúčastnili projektu CEF a víziou v oblasti e, dopravy. Tie boli úspešné a chceme vstavať na tejto skúsenosti a odpichnúť sa od tohto. Takže dovolte mi uzatvrieť, aby som to zhrnul. Budeme aj naďalej nachádzať e, spôsoby, aby sme na čo najlepšie využívali verejné prostriedky a aby sme zobrali do úvahy potreby Eh, investorov. Tieto projekty musia byť dobre pripravené a samozrejme musíme eh, pripraviť také projekty, eh, pretože potrebujeme kvalitné projekty, ktoré by preliezli tú vysokú látku. No a samozrejme to počiarkuje aj to, akým spôsobom potrebujeme eh, dobrú infraštruktúru a preto sa spoliehame na Európsky parlament a takisto aj na podporu Európskeho parlamentu, ktorý poskytne veľmi robustné nástroje financovania v nadchádzajúcom finančnom období. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, pán Ololej. A teraz by som chcel dať slovo pánovi Gavinovi Danetovi, ktorým je riaditeľom e, mobilitných projektov a ich oddelenia z EIB. Máte 7 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí pán Danet. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Európska investičná banka teraz už podporuje e, tieto investície už takmer 60 rokov. Eh, banka je jedna z pôvodných investičných nástrojov. Eh, investičná banka patrí všetkým štátom a iba členským štátom. Ak by som mohol mm, ko, na koho mám kývnuť, aby sme sa mohli pohnúť ďalej v tejto prezentácii. Takže minulý rok sme investovali takmer 78 miliárd eur na európskych projektoch vo všetkých e, odvetviach hospodárstva. E, toto je naozaj veľmi významný úspech a e, Európska investičná banka je jedným z najvýznamnejších finančných nástrojov, ktorý bol kedykoľvek vytvorený, e, pretože za 60 rokov sme vytvorili e, obrad skoro viac ako 500 miliárd eur. Keď hovoríte o finančných nástrojoch. Európska investičná banka je ten najúspešnejší finančný nástroj, ktorý sme kedykoľvek vytvorili. Ďalší slajd vás poprosím. A už chápem, ako to funguje. Ja to mám pod kontrolou. Takže e, v priebehu rokov sme rozvinuli naše produktové portfólia od e, jedno, od jednoduchých pôžiček, ktoré stále zostávajú našim, našou hlavnou aktivitou, až po zmiešané spolufinancované úvery. A teraz e, zvládame a spravujeme aj mandáty komisie e, a e, projekty pri ich rozvoji. Je tu niekoľko iniciatív, ktoré sme už spomenuli a niektoré z nich, a zda poznáte, napríklad poradenstva, ako napríklad je Jaspers e, alebo Elena a samozrejme e, podpora súkromno-verejného partnerstva EPEC a tieto mandaty neustále pokračujú a samozrejme počerkujú iba to, čo sa snažíme aj v iných odvetviach. A samozrejme v priebehu rokov podiel podpory infraštruktúrnych projektov dosiahli priemer každý rok asi 12 miliárd hodnoty úverovania. To je bol vo všetkých oblastiach, avšak predovšetkým polovica tohto úverovania sa realizuje v odvetví železničnej dopravy alebo prímeskej dopravy. Samozrejme, ostatné financovanie pripadá na iné formy dopravy, ktoré financujeme rovnakým spôsobom iba niekoľko slov o EFSI. E, mnoho z vás e, počuli o Junckerovom pláne. Tento pôvodný Junckerov plán sa končí a bol nesmierne úspešný, preto bude pokračovať aj ďalej. A e, banka rozdistribuovala viac ako 300 miliárd eur, ktoré určila komisia. Toto obdobie sa teraz rozširuje a novým cieľom e, je e, vytvoriť 500 miliárd e, investícií vo všetkých sektoroch. Doprava už mala svoj podiel 25 miliárd, ktoré sa vytvorili práve v oblasti dopravy. A keď sa pozrieme do budúcnosti, stojí pred nami množstvo víziev, ktorým budeme čeliť práve v oblasti eh, dopravy. Ako iste viete v tejto miestnosti, ale tým mnou najväčšou výzvou je financovanie. Eh, vieme, a počuli sme rozličné diskusie, eh, kde banky hovorili, že neexistujú dostatočné formy financovania. To znamená, že Európa už 10 rokov podfinancováva svoju dopravnú infraštruktúru. A to sa ťahá práve od obdobia finančnej krízy. To sa samozrejme okamžite neprejaví, avšak E, tento dlh, ktorý máme voči dopravnej infraštruktúre, sa už začína nejakým spojavo, e, spôsobom prejavovať, a to je aj v nových, aj starých e, členských štátoch. No a práve tejto dlh musí byť kompicovaný udržateľným financovaním a zároveň musíme nielen investovať do infraštruktúry, ktorú už máme k dispozícii, ale aj do nových infraštruktúr, pretože sektor dopravy sa neustále rozširuje. Takže mali by sme E, urobiť všetko, čo je v našich silách, nájsť tieto zdroje a investovať e, ich. E, myslím, že práve tým sa budeme zaoberať nasledujúce dva roky. Akým spôsobom to budeme prioritizovať? Už prebehla určitá diskusia, na základe čoho táto financovanie bude založené. Európska investičná banka na základe svojho štatútu musí investovať do ekonomicky životaschopných projektov. E, to znamená, že takéto produktívne produkty a projekty e, musia mať prioritu nad ostatnými. E, týmto slajdom by som skončil a samozrejme teším sa aj na vaše otázky a prípadné pripomienky. Ďakujem, pán Danent. Teraz dám slovo pánovi Brianovi Simpsonovi, ktorý je európskym koordinátorom e, projektu Dialnice Mora. Brian, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, predseda. Počas e, to, keď som bol predseda tohto výboru, tak som vždy podporoval viac investícií do dopravnej infraštruktúry a vždy ma členovia výboru podporovali. Ja myslím, že teraz máme nástroje, máme príležitosť a veľmi dobré nástroje pomocou politiky TENTY a CEF, ale tá úloha je skutočne náročná. Ja som videl rôzne čísla o tom, že je potrebné do roku 2030. Je nepochybné, že CF e je účinným nástrojom, na dosahovanie e, cieľov a je úspešný pri realizácii. E, je to veľmi hodnotným európskym projektom, ktoré potrebujeme. E, keď k tomu prirátate 11 miliónov eur hezného rozpočtu, vidíme, že sa objavujú plody na strome dopravnej infraštruktúry, ale my musíme ďalej budovať. CEF v budúcej finančnom, finančnom výhľade bude rovnako dôležitý ako to minulom. My potrebujeme vašu podporu tak v Európskom parlamente aj v národných parlamentoch, aby sme zaistili, že doprava dostane príslušné finančné vybavenie, pretože bez tejto podpory naše sny ostanú len s nami. Návrh prijatý 6. júna tohto roka bude 30 miliard eur a viem, že mnohí z vás to vidíte, ak dobre, ale keďže Veľká Británia opúšťa Európsku úniu, je to dobrý, je to dobrá vec. Ja ako koordinátor projektu Motorways of the Sea si asi budete myslieť, že podporovať časť Európy. No a tento projekt bol dlho zanedbávaním a to sa však teraz mení a my ukážem, ukazujeme, aký dôležitý námorný sektor pre celé európske hospodárstvo. My sme lídrami v rozvoji alternatívnych palív, sme lídrami riadenia námornej dopravy, sme lídrami pri budovaní stabilnej koherentnej úlohy v logistickom reťazci. V minulosti, v minulých troch rokoch sme milióny eur investovali do 47 projektov. No, zohľadom na to, že máme 331 prístavov definovaných v E, nariadeniach 71. E, z nich je priamo na jednom z deviatich koridorov a prístavy zohrávajú kľúčovú úlohu v našich každodenných životoch. Tak prečo nám ona doprava dostáva len 4 financovania z CEF? Pýtam sa to vás a hovorím, že veci sa musia zmeniť. A CEF nie je ako dobrým miestom, ako všetky ostatné, aby sa, za, aby sa začalo námorná doprava, musí dostať e, spravodlivú časť zdrojov. Samozrejme, musíme si určiť priority. Podľa mňa najdôležitejšou e, témou, ktorej sektor čelí v prechodnej fáze medzi cef 1 a cef 2 to je zjednodušiť administratívne postupy, e, pripraviť námorný priemysel na E, strop síry v roku 2020, potrebujeme ďalšiu digitalizáciu a poskytovanie a e, zaisťovanie importov LNG tak, aby priemysel mohol plniť a dosiahnuť lehoty v roku 2025. Rovnako treba zaistiť dobrú úroveň adekvátnosti a aby dielnice mora boli zaintegrované e, do TNT po roku 2030 na to, aby sme to dokázali. Odhadujeme, že to bude stáť 5 miliard eur. Takže milé poslankyne, milé poslanci, dajte nám nástroje a môžete mi veriť, že tú úlohu splníme. Ešte stále nás čaká veľmi veľa práce, ale všetci naši koordinátory odhodlaní dosiahnuť ten cieľ a presvedčení o tom, že to bude fungovať. Ďakujem vám všetkým za podporu v minulosti. A ja dúfam, je námorná doprava sa konečne stane tou nevestou a nielen družičkou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Brian. No a teraz na čaká rozpráva, no a tak ako sa očakávalo, tak máme už isté meškanie a preto požiadam, aby sa rečníci vydrli za minútu, minútu a pol, pretože našu diskusiu preruší príchod, príchod pána komisára Oettingera. No dobre, takže ako prvý dostáva slovo pán Delgado zo Španielska. Pán Delgado, máte slovo na minútu a pol. A nie viac, prosím. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja skutočne ďakujem za to, a som za to, aby boli navýšené prostriedky e, na projekty CEF. E, Rokov boli proje, podporené projekty na rozvoj dopravnej siete a myslíme, že CEF2 potrebuje dostatočne veľa prostriedkov, aby na základe e, tej potreby stanovené českými štátmi mohli byť dofinancované projekty. A to je podľa mňa veľmi dôležité. To rovnako dôležité je, aby bolo zaistené financovanie od 2030 50 miliárd eur sa plánuje, aby sa základná, ukončila základná sieť na Španielsko na to potrebuje ešte dodatočné prostriedky. No a ja uznávam aj prácu Európskej investičnej banky. No a ja hneď skončím. My samozrejme chceme tvoriť aj realizovať dielnice mora a treba investovať. Ďakujem pekne pán Del, Delgado, teraz dostane slovo pán Einekok z Dánska. Bohužiaľ, ten hovorí bez bez mikrofónu. Okay. Uh, tak for det her, formand. Dobrý deň, pán predseda, dobrý deň, milá kolegyne, kolegovia všetci sa tu venujú infraštruktúre, vidíme, aký obrovský tlak tu je e, na realizáciu investícií do rýchlejších dopravných prostriedkov. V našich krajinách to je možné, ale dôležité, aby sa investovalo cezhranične. A v tom, že pre jednotlivé krajiny, to prináša veľké riziko, keď je o tie obrovské megainvestície, ale často vidíme, že obyvateľstvo je často skeptické, existujú komplexné pravidlá a právne systémy sa môžu vzájomne odlišovať. No a to znamená, že politici majú veľkú musia preukázať veľkú odvahu a venovať sa týmto cezhraničným projektom. A vidíme, že ak sa to podarí, tak to môže byť len dobré. E, v Dánsku máme dobré skúsenosti aj ohľadom situácie politiky s cezhraničnými projektami, e, pretože EÚ závisí od toho, to je cieľ že je to súčasť toho celého, ale nedá sa to realizovať bez spolufinancovania a podpory EÚ. Ak chceme podporovať rozumné cezhraničné projekty, a treba, aby EÚ podporila priamo krajiny. Ďakujem veľmi pekne. E, slovo dostáva pani Ayal Sender na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, ja som chcela, ale ja by som rada poďakovala pánu Hololajovi. Vždy priniesie také nadšenie a znie to, ako by sme mali oveľa viac, ako máme. Dôležité je samozrejme zaistiť efektívnosť systému. My som doplnil ešte pár vecí pre CEF2 je dôležité, aby sme mohli s energiou a telematik CEF zaistiť, že to všetko bude sa vzájomne lepšie doplňať. Naposledy bolo trochu príliš rôznorodé a teraz bude lepšie pracovať pomocou synergii. No aj na tomto základe vzniknú dobré možnosti podporiť elektrickú mobilitu, alternatívnu mobilitu, alternatívne paliva a tak ďalej. No, e, stojíme pred obrovskými výzvami, čo sa týka napríklad infraštruktúry, nabíjacích staníc. Skutočne máme ešte doháňať. Takže ďalej pán Holulaj hovoril o vojenskej mobilite, čo je dôležité, horizont Európa. Musíme sa snažiť spoločne hľadať synergické efekty, ktoré budú silnejšie a kontinuálnejšie ako to, čo máme teraz. No a ešte k tomu, čo povedal pán Daneta, že veľké koridory. To často priemysel opakuje, že sú potrebné projekty, ktoré e, neodstránia len tie chýbajúce prepojenia a problematické miesta, ale ktoré v niektorých e, oblastiach prinesú skutočnú pridanú hodnotu. Takže je daná možnosť tie malé žilky, kapiláry hmm, naplánovať. No a my musíme zistiť ešte, aby sme my ako parlament mohli trochu pomôcť komisie. Ďakujem pekne, pani Ayala Sender. A slovo dostane pán Kamajeros na 1,5 minúty, pretože už máme meškanie. Ďakujem pekne. Ja úplne súhlasím s tým, čo povedal Brian Simpson, že financovanie na modnej dopravy treba zvýšiť. Ešte jedna pripomienka, samozrejme, my sme si stanovili dobre ciele ako Európska únia. Ten príklad by bol, hlavne čo sa týka územnej spolupráce, územnej súdržnosti čo často robíme, ale um, aj ten protikladný cieľ. Potrebujeme horizont a rozhľad, ale niekedy sa musíme zaoberať aj tým, čo je priamo uh, pred nami. A v tejto súvislosti treba tiež konať. Idem príklad, v Grécku máme 6000 ostrovov, väčšie a menšie, a v roku 2002 vznikli ste podmienky a stále sa to zhoršovalo a komplikovalo. My sme robili všetko dôležité, čiže jeden kontajner z Číny ide na Pireus a stojí 500 eur. Ale 1500 eur stojí ten kontajner, ak mal prísť na malý ostrov. Kabotáž napríklad 2004 bol zrealizované miesto zvýšenia konkurencie schopnosti a zlepšenia slobody pohybu monej dopravy, tak kabotáž viedla k monopolom a na to, aby sme to zachytili tak, e, štát financuje štátnymi prostriedkami, prostriedkami kabotáž. Páni, pani Nikolík zo Srbska, nech sa páči, máte slovo, ďakujem pekne, kolegyňa a kolegovia v kontexte tohto zasadnutia a doplnenie mojej kolegyne z Srbského parlamentu by som rada povedala, že výzvy, ktorým čelí Srbska a mnohé ďalšie západo-balkánske krajiny, eh, budú v budúcnosti v ohľadom dopravy v, eh, po roku 2020 teda treba zaistiť finančné prostriedky pre infraštruktúrne projekty alebo otvoriť projekty, aby boli vykonané v nadchádzajúcom období. Bude to financované medzinárodných finančných organizácií cez IPA, nástroj Connecting Europe, z európskych fondov a programu pre Západný Balkán a z niektorých, niektoré nejaké čiastky z rozpočtu e, Srbska. Tu finančných modelov, implementácia projektov. Ďalšou výzvou bude implementácia e, verejno-súkromných partnerstiev spolu s implementáciou regionálnych projektov infraštruktúry Západného Balkánu. Jedna z rozvoja sieti TNT bude spoločná aplikácie pre európske fondy e, so susednými krajinami EÚ. Čakáme podporu cezhraničného a regionálneho významu. Implementácia reforiem a opatrenia kolektivity, e, ktoré by mali umožniť realizáciu prírodných projektov, to bude ďalšou výzvou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Krámer. Máte slovo na 1,5 minúty, pán Krámer. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám jednu otázku z minulosti. Z chyb sa musíme učiť pred 22 rokmi. Bola podpísaná zmluva o Gotthardskom tuneli a Nemecko-Taliansko to podpis, spolu podpísalo. Švajčiarsko dokončilo tunel na talianskej strane a na nemeckej strane sa nič nerealizovalo. A teraz sa Taliansko má financovať aj e, Lyon Turín, Brenner Basis Tuleo, aj príjazdovú cestu e, k Tulau Brenner a zatiaľ čo ešte nie sú ani nezačala stavba. Nemá, nemáme trvať na tom, aby sme jeden projekt dokončili, namiesto toho, aby sme mali 27 e, polohotových v budúcich rokoch. A chcem sa spýtať, aké dôsledky z toho vyvádzate, vyvodzujete Pán Holej, vy hovoríte, cezhraničné projekty sú dôležité, ale tie rôzne e, veľké projekty, rôzne malé projekty, ktoré veľké projekty zničili, tie sa e, neobnovili. E, tieto sú len na polovicu hotové a nemajú žiadne účinky. A my sa musíme preto sústrediť na malé projekty, aby sme postupovali aj proti klimatickým zmenám. Pre banky to nie je také zaujímavé, ale výsledkom musí byť, že Európa prakticky spojíme budeme chrániť životné prostredie a podporujeme mobilitu. Môžeme robiť oboje, ale nie len keď budeme neustále opakovať eh, chyby z minulosti. A preto treba konať inteligentne. Ďakujem pekne, pán Kramer. Pán Kosta Silva, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som začal otázkou, aká je perspektíva na to, aby všetky členské štáty a všetky regióny mohli pokročiť spoločne, pretože inak budeme stále tej rovnice konkurencia, ako sa to v Európskej únii často deje, ale takto stratíme tú možnosť, aby tie najzraniteľnejšie regióny a ich obyvateľia, regióny, ktoré majú svoje špecifika, to sú teda tie hlavného, regióny, ktoré nemajú možnosť, aby sa rozvíjali tak rýchlo, ako napríklad pobrežné regióny alebo bohaté regióny. A je dôležité teda, že musíme investovať do technologickej infraštruktúry, do multimodálnosti, samozrejme do námornej dopravy, železnici, do ekológie. To všetko je veľmi dôležité. Zároveň musíme dávať viac peniazy na takéto opatrenie. To je pozitívne, že je to tá myšlienka e, kohenznosti rozhodujúca. Nemôžeme mať len konkurenciu pretože ak zostaneme uväznení v tejto logike, tak sa vystavujeme riziku, že navýšime rytmus rôznych rýchlostí punktov, ktorých sa Európa rozvíja, ešte to posilníme a to nie je dobré pre Európu ani pre jej budúcnosť. No a musíme rozvíjať kohezne dopravu s perspektívou. La parole est à vous. Pán Toma, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že potrebujeme viac času na intervencie, pretože táto oblasť je veľmi dôležitá. A vaša iniciatíva a toto vypočutie je takisto veľmi dobre načasované. Hovoríme o období po roku 2000 dávkach, 2020 ak máme byť konštruktívni, musíme zohľadniť rozdiely v infraštruktúre na východe a na západe v Európe. Stratégia po roku 2020 by sa mala zamerať na lepšiu infraštruktúru, kvalitnenie infraštruktúry na východe Európy. A myslím si, že by sme sa mali zamerať na tri hlavné aspekty. Mali by sme podporiť proeurópsky spôsob e, budúcich členských štátov ako Ukrajiny či Moldavska. Po druhé, musíme zabezpečiť to, aby Tie oblasti, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie, sa takisto rozvíjali. A po tretie, musíme sa postarať o to, aby tieto oblasti mali prístup na európsky trh, čo sa týka obchodného styku, ale investícií. Pán Holly, ja by som eh, vás chcel poprosiť, aby ste zhrnuli európsku stratégiu po roku 2020 pre tieto časti sveta. Pre krajiny na východe Európskej únie, ako aj na severvýchode Rumunska. Otázka na pána Daneta. Tá banka, ktorú zastupujete, mohla by sa zapájať na trase Ungeniaš z Rumunska e, takú z diálnice, ktorá je súčasťou koridoru TNT. Pán Vandekam na minútu 30. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rada, že sú tu dnes národné parlamenty. Je to naozaj obohatením našej diskusie v Európskom parlamente, takže sme veľmi radi, že ste medzi nami. Mám dve otázky na pána Halolaja a jednu na Európsku investičnú banku. Prvá, teda na pána Halolaja. On hovoril o tom, že 60 CEF v budúcnosti sa bude môcť, musieť použiť na klimatické ciele. To je súčasť návrhu. Čo ty myslíte? Znamená to, že už nebudeme používať cesty, všetko bude ekologické. A druhá otázka na pána Hololaja. Nemusí, nemali by sme viac investovať do v podstate Eh, veľkého financovania a nie len do nejakých malých dotácií. Myslím si, že EÚ funguje viac na dotáciách a ja si myslím, že nevyužívame dostatočne tie zmiešané investície. A otázka na zástupcu Európskej investičnej banky. Eh, zástupca prístavu z Rotterdamu povedal, že úrokové sadby sú momentálne príliš nízke. To znamená, že komerčné banky veľmi často uh, v podstate e, to nie je pre nich zaujímavé. Takže chceli by ste niečo povedať k tomu, aké úrokové sadzby používate? Pán Diaz, nech sa páči. Nech sa páči, ďakujem pekne. Vážení poslanci, Nemôžeme ignorovať ten protiklad, ktorý tu existuje, keď hovoríme o politických otázkach a e, dopravnej infraštruktúre. Na jednej strane hovoríme o investíciách, do modernizácie dopravných systémov, infraštruktúry a na druhej strane hovoríme o konkrétnych príkladoch Portugalska, kde sme sa museli popasovať s mnohými obavami. Eurostat pred niekoľkými mesiacmi povedal, že e, všetky európske štáty majú viac železníc ako ciest, okrem Portugalska. Portugalsko je jedinou európskou krajinou, ktorá má kratšie železničné trate ako cestné trate v dôsledku e, opatrení um, krízových opatrení, ktoré nám neumožnili e, investovať. PPP čerpali verejné zdroje e, hrozným spôsobom. Malo to pomôcť nášmu hospodársku, ale to je prudké silné krátenia, e, ktoré Portugalsko muselo rozpočtovo prijať, obmedzilo, alebo úplne zadusilo naše možnosti investovať. Takže keď sa pozrieme na obdobie po roku 2020, Vidíme, že tam e, bude väčšia kohézia, ale obávam, že veci sa opäť ešte len zhoršia, že tu bude väčšia asymetria, čo nám nepomôže. Náš systém sa úplne rozpadá a nemôžeme ignorovať skutočnosť, že situácia sa len zhorší. Pán Balsis z Litvy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, vážený pán Hololajn konkrétne, na vás sa obraciam. Všetci môžeme celé hodiny hovoriť o tom, aké sú krásne projekty TENTY, ale keď nebudeme mať na ne peniaze, tak sú odsudené na zánik. Takže v tomto kontexte by som chcel povedať toľko, že návrh komisie pre CEF a E, kohéznu zdroje po roku 2020 nestačia a vôbec nezodpovedajú potrebom Litvy a iných krajín, ktoré využívajú e, kohézne fondy. 70 nestačí. My trváme na tom, aby to ostalo na úrovni 85 ak máme úspešne zrealizovať tieto projekty. Potom projekt Rail Baltica, železničný projekt, má spájať hlavné mesta pobalských štátov s Fínskom a Polskom. Ale to je to trošku také čudné. No, komisia súhlasí, že na 85 bude financovať Tallinn a Rigu, Estonsko a Lotyšsko, ale už nie, alebo odmieta investovať do kapit- hlavného mesta Vilnusu a hovorí, že Vilnus má nárok tak max na 70%. S tým nemôžeme súhlasiť. A musím povedať, že ak CEF neuzná prepojenie Vilnusu v rámci cezhraničného projektu, tak celý projekt Trail Bartika bude ohrozený. Takže ja by som chcel, aby ste toto počuli, pán Lonlaj. A po tretie, vojenská, fond vojenskej mobility, ten je dôležitý pre náš región a mohol by byť dobrým nástrom na financovanie tohto dôležitého projektu, ako je Rail Baltica. E, avšak e, navrhované spolufinancovanie 30-40 nestačí pre krajiny v kohezii, pretože minimálna miera ako spolufinancovi by mala byť na 70 ako pravidlo a 85 pre cezhraničné projekty. Takže kolegovia a pán Hololaj, e, mm, možno si komisia myslí, že Baltika je veľmi dôležitá pre Európu, ale ak áno, tak Európa sa musí o týchto projekty postarať a musí sa zabezpečiť ich kontinuita. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Pán Vysel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja začnem tým, že nadviažem na otázku eh, Leon Turin. Eh, môžem povedať, že sa dostala do centra diskusie. To nie je francúzsko-talianský projekt financovaný Európskou úniou. Lyon Turín je kľúčový projekt pre Európu z hospodárskeho pohľadu, čo sa týka výmeny severu, ale aj východ-západ, ako aj z ekologického pohľadu, pretože, ja to by som chcel pripomenúť, znečisťovanie nepozná hranic a tí, ktorí si to neuvedomujete, príďte k nám na týždeň a uvidíte, dúfam, že vás presvedčí um, o tom, že je v záujme všetkých mať takýto projekt. Senátori Francúzska uh, eh, vyjadri ochotu prispieť do vybudovania tunela, tej medzinárodnej časti tunelu do, z do Talianska, San Morian, tej časti francúzsko-talianskej tie práce z, začnú v priebehu roku 2018. Čo sa je to Franco, Fran, francúzsko, čisto francúzska otázka, čo sa týka prístupových ciest a tu my sme si želali v podstate posunúť výstavbu na neskôr, tak aby sa to prispôsobilo eh, počtu vlakov, vychádzajúc z toho, že ak aktuálna železnice dokážu ošetriť trojnásobok prepravy, aká je tam teraz. E, Európsky parlament, komisia diskutovali a uznali úspech a podporu investícií e, aj efektivitu týchto investícií. V tomto kontexte by som chcel podporiť e, to, že komisia podporuje projekty alternatívnej infraštruktúry, ako sú koridory e, nákladnej železničnej dopravy, intermodality alebo nízkouhlíkové. E, tu chcem pripomenúť, že musíme zmodernizovať našu infraštruktúru, ale je mi ľúto, že nie sme dostatočne ambiciozní, čo sa týka financovania Európskej komisie a navrhované finančné prostriedky sú krátené. Musíme zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými programami EÚ a zjednodušiť administratívne riadenie tohto mechanizmu tak, aby sa zviditeľnila, uľahčil a uľahčila samotná výstava projektov. Tak ako povedal Emmanuel Macron, spoločná infraštruktúra e, umožní, e, aby sa ľudia mohli presúvať po Európe. Ďakujem pekne. Pán Sanster, kde sa nachádzate? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem opakovať to, čo povedal kolega z Litvy. Ja by som chcel využiť túto príležitosť zareagovať na financovanie infraštruktúry dopravnej v rámci nového finančného rámca EU. EU rozpočet ktorý sa zameriava na konektivitu, je dobrý, má posilniť konkurencieschopnosť a zbližiť Európanov. Zároveň umožní zamerať sa na EU prínos EU e, investícií, teda investícií z EU rozpočtu. Vzhľadom na hospodárske príležitosti cezhraničných projektov e, je zmysluplné a logické, aby Únia podporila implementáciu takýchto projektov e, Spájame Európu, tento zdroj sa osvedčil a pomohol v Európe realizovať projekty, ktoré inak by sa ťažko dali v praxi zrealizovať. A v tomto ohľade som spokojný s tým, že komisia navrhla, aby CEF naďalej fungoval aj v ďalšom programovacom období obnovené transfery kohezného fondu alebo významná miera spolufinancovania v novom návrhu CEF je dobrým základom pre budúce investície do dopravnej siete v kohezných krajinách. Nové prvky, ako napríklad konkurencia e, kohezných transferov a finančnej podpory, pre zlepšenie vojenskej mobility a podobne, to všetko vítame. Zároveň je veľmi dôležité, aby projekty, ktoré sa vyvinuli v rámci aktuálneho viacročného finančného rámca, sa mohli dokončiť v rámci budúceho viacročného finančného rámca s EU podporou. Napríklad v Baltskom regióne ide o novú baltickú železničnú e, sieť e, Litva, Lotyšsko, Estonsko, ktorá bude pripojená nielen s Polskom a Fínskom, ale vytvorí aj v podstate nový hospodársky koridor, takže európsky prínos týchto projektov je zrejmý a preto potrebujeme pokračovať e, v ich podpore. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ja som sama seba zapísala a ja mám otázku. Pán Pisko, ja úplne s vami súhlasím, že toto nie je dnes diskusia na tému Lyon Turín, ale na druhej strane ste upozornili na skutočný problém, ktorý je známy. Otázka znečisťovania Samozrejme, ešte sme sa nedostali na koniec tunela, to znamená, nie sme v roku 2026, aby sme neriešili e, životné prostredie a znečisťovanie. Najprv vymyslíme nejaké alternatívy a potom budeme hovoriť o znečisťovaní prostredia. Nie, musíme o znečisťovaní prostredia hovoriť hneď, pretože ide o zdravie obyvateľstva. Tu sa zhodneme. Ja by som rada povedala toľko, že dnes potrebujeme dobrý rozmer, aby bola efektívna politika. E, vy ste sami povedali, že to bude lepšie, že sa umožnia cezhraničné prepojenia a lepšie prepojenie regionov. Ale e, samozrejme potrebujú byť efektívne európske nástroje na podporu TNT, ale nesmieme zabúdať ani na štruktúrálne investičné fondy, kohezný fond, fond regionálneho rozvoja. Aj tie zohrávajú dôležitú úlohu e, v regiónoch, čo sa týka mobility. To bola prvá vec. Druhá vec, ja e, verím v kombináciu finančných nástrojov k tomu, čo nazývame zmiešané financovanie alebo blending. Ale pozor, blending neznamen, nemá znamenať to, že zabudneme na to, že chceme mať najprv efektívny rozpočet na to, aby sme sa mohli posunúť vpred. Ak si povieme, dobre, nerobte si starosti, namiešame tie nástroje a vytvoríme si dostatočný rozpočet z nich. Nie, ja s tým nesúhlasím. Prečo? Jednoducho preto, že počas obdobia, ktoré sme prežili, sme dôležitej časti mechanizmu prepojenia E, umožnili presunúť do tzv. Junckerovho plánu FC. A keď si pozrite Junckerov plán, plán FC, ak si pozrete e, koľko je tam projektov z dopravy, je iba 9%. A to takto teda nepôjde. Ja chcem, aby v najbližšom programovacom období e, fond mechanizmu prepojenia išiel do dopravných projektov a nie 9%. A to je minimum 20, 30, možno 40%. Eh, aby išli do projektov dopravy. A na záver, ešte nekončím, nie, pretože už som hovorila príliš ako dlho, takže končím teraz. Množstvo otázok tu zaznelo, páni, a máte na to len dve minúty. Je to tak? Takže začneme s vami, pán Olaj. Well, thank you very much, Madam Chairman. And... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za tie početné otázky. Myslím si, že minimálne pol hodinu potrebujem, aby som na ne odpovedal, takže ťažko e, sa zmestím do dvoch minút. Avšak Myslím si, že dôležité veci tu zazneli. Synergie, to určite. Aj na to som upozornil, konkrétne na to, že keď hovoríme o dopravných projektoch, musíme to vnímať v širšom kontexte. Dopravný projekt, energetický projekt, zároveň digitálna infraštruktúra. Ak hovoríme napríklad o dekarbonizácii, dekarbonizácia a digitalizácia, to sú dva kľúčové prvky, EU dopravnej politiky, e, ktorú všetci schvalujeme. To znamená, že keď budeme mať našu finančnú facilitu, aj tie finančné prostriedky to musia podporovať. Tento cieľ Vím, e, priateľ Vím položil otázku hľadom 60% do 60% tzv. environmentálnej podpory. Nie, nie je to o tom, že všetci, všetko chce byť zelené, ekologické, bolo by to pekné, ale znamená to toľko, že budeme podporovať takéto projekty do infraštruktúry, ktoré prinášajú maximálny prínos k dekarbonizácii dopravy, čo je významný sektor, čo sa týka emisí CO2. A to znamená, že podporujeme železničné projekty, e, vodné, riečné projekty, pretože to sú najčistejšie druhy dopravy a zároveň Digitalizácia a synergie. E, to robíme aj pri alternatívnych palivách, pretože podporujeme infraštruktúru pre alternatíve paliva, pre elektrínu, pre plyn ale zároveň aj pre vodík. E, zároveň podporujeme digitalizáciu, snažíme sa kombinovať, povedzme, inteligentnú mobilitu s investíciami do infraštruktúry, pretože to je to niečo nové. Nemôžeme uvažovať po starom, musíme uvažovať po novom. Toto sú veci, ktoré sa snažíme dosiahnuť a ja myslím si, že to spája dohromady dekarbonizáciu, synergie a tak ďalej. A potom ešte poviem aj toľko, že áno, samozrejme, malé projekty tu máme tiež, ale musíme vnímať to, že existujú rôzne zdroje. Mám zoznam zdrojov, z ktorých sú financovaná doprava. Spájame Európu, Európsky regionálny fond, fond súdržnosti, Horizon 2020, EFSI. Ako som povedal, Karim má pravdu, súhlasím s tým, že by sme mohli mať viac projektov dopravy v FC, ale to znamená, že musíme, jeden z dôvodov, prečo nemáme, e, pretože doprava bola zvyknutá na to, že využíva vždy iba granty, stále granty, ale časy sa menia a musíte byť oveľa proaktívnejší. E, aby ste mali prístup k inovatívnom zdrojom financovania, musíte byť inovatívni, čo sa týka zmiešaného financovania, e, súkromných investícií a bank na podporu. Čiže to zároveň som chcela povedal, že až potom, sa dokážeme dostať na tieto úrovne a zároveň musíme naďalej vyvíjať tlak. Celkovo je potrebné povedať, nezabúdajte na to, že máme menej peniazy v rozpočte, ako sme mali v minulosti. A komisia, myslím si, že naozaj predložila dobré návrhy, zamerané do budúcna, ale zároveň sú to návrhy, e, ktoré prejavujú veľkú mieru solidaritu. Keď hovorím o solidarite, nehovorím iba o tom, že to je solidarita voči čistým príjimateľom, je to solidarita aj voči čistým platiteľom. Čiže samozrejme potrebno robiť moduláciu a Súhlasím s tým, že niekto hovorí, že menej pre dopravu. Máme takmer o 20 či 30 viac na dopravu ako v predchádzajúcom rozpočte, pretože sme poukázali, že to naozaj prináša európsku pridanú hodnotu. A myslím si, že to je niečo, kde naozaj sme to natiahli na maximum. A tu samozrejme potrebné sa prispôsobiť. EU rozpočet celý vyzerá inak, aj miera spolufinancovania, e, fondu súdržnosti a spájame Európu. Tento fond sa nelíši. Máme takú istú mieru spolufinancovania ako v miere vo fonde súdržnosti. A zároveň posilňujeme cezhraničné prepojenia. Dánsky kolega a mnohí iní hovorili, že cezhraničné projekty sú veľkým prínosom a sú úspechom a preto máme vyššiu mieru spolufinancovania e, v rámci kohezie 85 a cezhraničnú mieru ktorú financujeme zo Všeobecného fondu CEF. Takže zameriavame sa na cezhraničné aspekty. A ešte posledná otázka. Uh, pretože to sa týkalo litovského kolegu ohľadom Rail Baltica. Ja si myslím, že Rail Baltica je konkurencieschopný projekt, cezhraničný projekt, e, týka sa piatich krajín a veľmi dobrú šancu pokračovať a byť plne financovaný z ďalšej Connecting Europe Facility. Takže nikto o tom nepochybuje ale zároveň je veľmi dôležité aj nastaviť ten projekt tak, aby išiel vpred, aby naozaj to spojenie e, sever e, sme mali. Ale keď sa pozrieme na použitie peňazí daňových poplatníkov, musíme sa pozrieť na to, e, čo hovoril pán Jo Leinen na čom sme sa aj dohodli. Samozrejme, keď už toto bolo povedané, musíme využívať aj iné druhy financovania, aby jednoducho to do seba zapadlo. Ďakujem veľmi pekne pekne, pán eh, Ololej. Hm, samozrejme, prekročili ste svoj rečnícky čas svojim expozívnym spôsobom hovorenia, ale nechali sme vás hovoriť, pretože ste to vy. A teraz pán Simpson. Samozrejme, pre mňa tu nebol, nezaznelo až tak veľa otázok, eh, predpokladám. Takže predpokladám, že všetci sú za diálnice morí, takže sa teším na veľký prílev peňazí a um, o mnoho viacej projektov. Ale um, bolo tu niečo povedané aj greckým kolegom. On hovoril o periférnych regiónoch. A tie nie sú obsiahnuté uh, v tých základných sieťach. A to je problém. A to je uh, problém aj pre mňa, pretože to úzko súvisí s lodnou dopravou. Takže v mojom pláne špecificky e, spomínam periférne regióny, ostrovy Grécka, Kanárske ostrovy, e, Baleárske ostrovy ako Malorka a Menorka a z Brexit e, samozrejme ostrov Írsko je zrazu periférnym regiónom E, po Brexite. Takže musíme e, sa pozrieť, e, akým spôsobom ich začleniť do základných sietí koridorov TNT. Hm, kolega z Fínska spomenul v ostatnom paneli zamrznuté Baltické more. Áno, my sme tam spolufinancovali ľadoborce v tomto regióne tam som bol presvedčený, že ladoborce sú práve to, čo potrebujeme. E, avšak, e, aby sme zachovali otvorené splavnosť morí v Baltskom mori, musíme brať práve v týchto severných regiónoch moreplavbu veľmi vážne. Vy ste poslanci a e, vy ste z parlamentov členských štátov. mi od mi odpustia. Všetko, o čom sa rozhoduje, sa rozhoduje prostrednícom vašich vládach. A vy máte povinnosť tlačiť na vaše vlády, aby ste dosiahli, čo chcete. Musíte lobovať u svojich vládať, aby ste e, dosiahli viac peňazí pre e, diálnice mori. Musíte povedať, aby sme to dosiahli. E, pretože je veľmi jednoduché povedať si, čo si myslíte, no a potom sa vrátite do svojej domoviny bez toho, aby ste naozaj zatlačili a dostali svojim slovám, čo ste povedali tu. Takže podporte komisiu v ich návrhoch e, rozpočtu, čo sa týka tejto veci. A prosím, naozaj pekne vás prosím, kontaktujte svoje vlády a podporte samozrejme diálnice mori, ale aj všetky ostatné koridory. Ďakujem veľmi pekne, pán Simpson. aby sme podporili eh, komisiu, musíte samozrejme podporiť aj parlament, pretože rokovania vedie parlament a rada. To je to, čo ste mali na mysli, pán Simpson, samozrejme, že? Áno. Dobre teda, budeme pokračovať. Pán Let, ďakujem veľmi pekne, eh, veľmi rýchlo budem sa sústrediť e, na to, čo odznelo z ohľadom na banky. E, samozrejme, toto sú projekty. Máme aj také projekty, ktoré agregujú menšie e, projekty, drobnejšie projekty, mestské projekty napríklad. Pani Toma a Rumunsko, ak dostaneme v požiadavku na financovanie zo strany členského štátu. Eh, samozrejme posúdime ju s ohľadom na financovanie a na, s ohľadom na technické kritéria. Môžem vás iba vyzvať, aby ste takúto podanie urobili. A pán Van Kamp, eh, čo sa týka otázok úrokových sadzieb, Európska eh, investičná banka si nestanovuje úrokové sadzby. My si požičiavame na medzinárodných trhoch, to je moje, naše krížové financovanie. My sme inštitúcia, ktorá má rating 3TA, takže si požičiavame tak lacno ako ktorákoľvek iná inštitúcia s týmto e, ratingom a naši e, klienti e, u nás naše úverovanie sa nesústreďuje na e, úrokové sadzby, ale na dlhodobé financovanie. No a čo sa týka Junckerovho plánu, zámerom Junckerovho e, plánu bolo e, stimulovať súkromný sektor, aby investoval do hospodárstva a kvôli štruktúre infraštruktúry a tohto odvetvia tieto investície v tejto oblasti sa realizovali prostredníctvom skôr verejného sektora ale musíme naštrukturovať e, projekty takým spôsobom, aby mohlo byť aj financovanie zo strany súkromného sektora akceptované. Ďakujem veľmi pekne, pán Danet. Teraz e, môžete zatlieskať našim rečníkom. Ďakujeme veľmi pekne za odpovede na tieto otázky a opätovne sa uvidíme čoskoro pretože budeme o rozpočte hovoriť aj ďalej, pretože táto diskusia sa iba rozbieha. Teraz pán Oettinger, eh, prosím, prídite sem za predsednícky stôl. Thank you. Fine? Monsieur Oettinger. Pán Oettinger, pekné poobedenie. Pán komisár, vítajte na našom výbore. Chceli sme krátke otázky a odpovede. Vy ako komisár, ktorý ste zodpovední za rozpočet Európskej únie, teraz, ako iste viete, výbor pre dopravu Európskeho parlamentu je odhodlaný zabezpečiť e, dostatočné zdroje pre koridory TNT. Parlament si myslí, že to je veľmi dôležité, aby sme mali CEF, ktoré je aktuálne a ktoré bude budovať prepojenie s globálnymi sieťami a takisto budeme hovoriť o znížených uhlíkových emisiách a takisto chceme vidieť siete v okrajových regiónoch. A takisto sme hovorili aj o morských diálniciach meských dopravných cestách a interoperability medzi jednotlivými typmi dopravmi. Nehovorili sme o jednotnom európskom nebi, ktoré je rovnako dôležité, zvlášť z pohľadu digitálneho manažmentu leteckej dopravy. Hovorili sme o, takisto o investíciách, ktoré sú rovnako dôležité a všetko, čo tu odznelo, aby sme si vypočuli vašu víziu ohľadom dopravných záležitostí a ako sa budeme pohybovať s európskou infraštruktúrou vpred a takisto, čo európske fondy, eh, čo z nich bude dostupné pre dopravu. Takže nech sa páči, máte slovo. Takže pán Otinger. Vážená pani predsedníčka, dámy a páni, poslankyňa a poslanci z Európskeho parlamentu a z národných parlamentov, dámy a páni, Vaša konferencia sa uskutočne v pravý čas. Skutočne sa v čas, kedy sa začína hovoriť o rozpočtovom rámci a finančných nástrojoch Európy na ďalšie 10 ročie. Európa je a bola kontinentom voľného pohybu. No a ja si pamätám, že po druhej svetovej vojne na Ríne boli zničené všetky mosty. A dnes e, medzi Štrasburgom a Kélom každých 15 minút jazdí električka. Aj sa bola rieka studenej vojny a dnes e, medzi Saskom v Nemecku a Slieskom v Polsku je veľmi, veľmi živou tepnou, na ktorú vedú mnohé mosty. No a preto budovanie dôležitej a výkonnej infraštruktúry má obrovský význam. Ide o železnicu, cesty, vodné cesty, digitálnu infraštruktúru. V Európskom parlamente chceme naplánovať programy, kde Európa môže priniesť pridanú hodnotu, aby sa európsky koordinovalo, aby sa financovali projekty, čo je lepšie, ako 27 členských štátoch samostatne. Okrem toho má Európa vnútorný trh, slobodný pohyb osôb, doplňa voľnosť e, pohybu tovarov a služieb. My ako výrobcovia a spotrebitelia žijeme na celom vnútornom trhu. Máme Ovocie, zeleninu, nápoje, domáce spotrebiče, oblečenie. Môžeme nakúpať vždy na celom vnútornom trhu a využívať to. No a budem musieť tiež hovoriť o otázke ako zlúčiť všetky aktivity, bydlisko, prácu, voľný čas, jednej štvrti mestskej povedzme. Ale aj napriek tomu človek chce mať slobodu ísť tam, kde sa mu to páči, a nakúpiť to, čo sa mu tiež páči. A preto potreba infraštruktúry nebude klesať, udržanie a budovanie budú aj naďalej kľúčové témy. TNT, celoeurópske siete na prepravu osôb, nákladov a tovarov. To je veľmi dobrý, veľmi dobrá koncepcia. Máme tu základnú sieť, ktorú chceme vybudovať do roku 2030 a cieľkovú sieť, ktorá mala byť hotová do roku 2050. No a my sme v rámci viacročného finančného rámca predložili nástroj, ako sa tá jadrová, tá, to jadro siete dá vybudovať v nadchádzajúcich 10 rokoch. E, my sme, máme skúsenosti z minulosti o miere spolufinancovania, o koordinácii na európskej úrovni. Všetky strategické siete majú koordinátorov. Všetko, všetko budú zodpovedať členské štáty, regióny a spojiť to vzájomne. Začína to plánovaním. Pred 20 rokmi sa začalo na osi Rotterdam, Amsterdam, Rín, Bazilej, Alpy, Švajčiarsko do Janova, Turína a Milano sa začalo, začali koordinovať práce. Bohužiaľ úradom v tej krajine, odkiaľ pochádzam ja, sa nepodarilo včas dos, dostať povolenie. aby to bolo, možno Ehm, tak tunel Gotthardta 60 km, 12 miliard eur by bol hotový. Kto však nie je hotový? Nemecko. O Taliansku dnes nebudem nič hovoriť. Takže znamená, že dôležité je a rozhodujúce, rozhodujúca je koordinácia plánov. Že sa koordinujú povolovacie konania, aby súčasne bola vybudovaná infraštruktúra, aby sa súčasne mohla spustiť prevádzka. A preto európska koordinácia európske spolufinancovanie a koordinácia. A preto sme rozhodli, že nástroj Connecting Europe v budúcom 10 ročí napriek Brexitu ten rozpočet nebude zoškrtaný návrh komisie čaká veľmi dobré a vysoké prostriedky pre nástroj Connecting Europe, pre cestnú dopravu, pre železničnú dopravu až po digitálnu infraštruktúru. Ja z mnohých rozhovorov s vládami Európy môžem povedať, že aké dôležité sú cezhraničné, dôležitá cezhraničná infraštruktúra. Príklad Rail Baltica – medzi Fínskom, Estonskom, Lotyšskom, Litvou, Polskom. Tá infraštruktúra ani zďaleka nie je taká dobrá, ako je dôležité pre ľudí v regióne. Rail Baltica, alebo sieť plynovodov, alebo odpojenie týchto regiónov z ruskej prenosovej siete, to všetko sú infraštruktúry, ktoré v budúcom 10 ročí sú mimoriadne dôležité. Alebo téma spojenia severu Nemecka a Dánska. Alebo tunel Brenner, Taliansko, Južné Tyrolsko, Tyrolsko, Rakúsko, nepriamo Nemecko. To znamená, že projekty, ne, eh, projekty sú zosúladené členskými štátmi, Ide teraz o spolufinancovanie z Európskeho rozpočtového rámca. To všetko prináša európsku prídatnú hodnotu. Okrem nástroja Connecting Europe navrhujeme, aby v rámci kohezných programov eh, mohol prísť ďalší prvok financovania ide o 27 členských štátov Európy, alebo teda nejde len o 27 členských štátov Európy, ide o viacej doprava na cestách a železnici je kontinentálna. Pozrieme sa na Švajčiarsko alebo Západný Balkán. Zohľadom na budúce členstvo Srbska, Černej hory, Macedónska, Albánska, Kosova, Bosny a Hercegoviny by sme už teraz mali vytvárať infraštruktúru a už teraz by sme na to pripraviť vnútorný trh a zaistiť slobodu pohybu. Synergické efekty medzi Rakúskom, Slovinskom, Chorvátskom, Bulharskom a Gréckom a kandidátskymi krajinami zaistiť. Ide o synergické efekty, o spájanie rôznych druhov dopravy, sieti, všetko to robiť ekologicky a ide tiež o optimalizáciu dopravných tokov. To znamená, dôležitá je tu digitalizácia dopravného riadenia. Autonómne, automatizované a, auta, konvoj alebo konvoje nákladných automobilov. Súvisí to s eh, témou spektra, spektrom 5G, moderné digitálne komunikačné siete 5. generácie. A v prípade všetkých týchto tém Európa nemôže z 127 fragmentovaných, eh, fragmentových štátov no a susedia Švajčiarsko, Západný Balkán, dokonca aj Ruská federácia a Ukrajina, pretože napriek sankciám každý deň stovky nákladných aut jazdia zo St. Petersburgu do Kolína, z Amsterdamu alebo Rotterdamu do Kieva. Na nástroj Connecting Europe Invest EU pomocou kohezných fondov a našich eh, projektov TNT. Máme prehľad alebo vytvorili sme prehľad o tom, a treba to v nadchádzajúcich rokoch eh, všetko finalizovať. Na záver dve úvahy. Strategický rozvoj infraštruktúry v a do Európy nemôžeme nechať len na čínskych partnerov. Myslím tým tú novú hodvábnu cestu. My musíme, nemôžeme predať našu kritickú infraštruktúru. Nemôžeme e, infraštruktúru energetickú, e, cestnú predať Európanov. Aj prístavy si musíme zachovať. Ide o suverenitu mobility. Ide o rozhodovacie právomoci aj tu v tomto parlamente a na európskej úrovni. A preto pokladám konferencie ako 16 plus 1 za nebezpečné. Európa nemôže nikdy im pristúpiť na hru divide et impera. Mm, nemôže to byť náš štýl. No a ešte posledná vec, keď sa hovorí o Rail Baltica a keď sa hovorí, keď to dáme teraz a keď chceme preniesť fázi plánovania, fázi obstarávania, potrebujeme mať jasno o financovaní na budúce 10 ročie. Čím skôr, tým lepšie. A preto chcem všetkých požiadať, podporte moje ambície, viacročný finančný rámec na rok 2021 až 2027 schváliť ešte pred voľbami Európskeho parlamentu, pretože ak to nestane, tak až v decembri 2020 budeme mať jasnosť. A pokiaľ nebude jasné, aké prostriedky budú k dispozícii pre dopravu, tak dnes sa nebudú, nebudú skutočne mať a, eh, projekty obstarávania a my budeme strácať čas. Téma strategickej dopravnej infraštruktúry je jedným z najlepších príkladov, kde schválenie rozpočtu pred európskymi voľbami má jasné výhody. A schválenie alebo odkladanie do nekonečná má jasné nevýhody pre slobodu pohybu a pre osobnú a nákladnú dopravu v Európe. A ešte posledná vec k aktuálnej debate, ktorá prebieha tých, týchto dňoch. Ja myslím, že vonkajšie hranice by sme mali kontrolovať na to, aby sme vedeli, kto k nám príde. A na vnútorných hraniciach musí, aby sme na vnútorných hraniciach opätovne zavedli slobodu pohybu. Ak budeme čoraz eh, viac kontrolovať vnútorné hranice členských štátov, tak eh, ani najlepšia infraštruktúra dopravná nepodpo- nepomôže. Vzniknú zápchy, pretože kontrolné orgány budú stíhať kontrolovať eh, náklad a osoby v dopravných prostriedkoch. Ja si robím veľké, ja mám veľké obavy z diskusí v Bavorsku, v Rakúsku a na iných miestach pretože ja si pamätám ešte z mladosti, ako som v Nemecku, v Nemeckom a Badenskom Wittenbergskom bol kontrolovaný sloboda pohybu vnútri e, výkonná dopravná infraštruktúra, digitálna infraštruktúra bez časových strát. To pre mňa mne to prípada časovo výhodnejšie nákladov výhodnejšie a efektívnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, sme veľmi spokojní v skutku, že sme mohli si vypočuť, že tento rozpočet nebude krátený, ale vidím, že sú tu stále otázky na vás Áno, nech sa páči, máte uh, slovo, pán Brent. OK, great. Først og fremmest mange tak til vores dygtige og kompetente formand for god mødeled. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, môžeme povedať, že si môžeme eh, položiť túto otázku. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za naozaj veľmi zaujímavý príspevok. Ďakujeme aj za eh, tento historický exkurs a samozrejme aj za túto víziu do budúcnosti. Ja ako Dán ma, mm, Dána mňa veľmi zaujalo, čo ste tu uh, povedali. Uh, pre, musíme chrániť našu infraštruktúru a znamená to, že ju nesmieme predávať iným. E, táto konferencia sa zhodla na tom, že musíme prioritizovať európsku infraštruktúru, ktorá je vitálna. A takisto sme si vystu- vypočuli e, od e, Brena Simpsona, že to je zodpovednosťou predovšetkým na národnej úrovni a jednotlivých e, štátov. A preto by som sa chcel opýtať na niečo, o čom sme hovorili až tak rozsiahlo. Takže aby sme mm, získali peniaze z európskeho rozpočtu, my musíme vynaložiť prostriedky takisto aj a e, takýmto spôsobom na základe striktnej e, disciplíny e, neriskujeme, že sa jednoducho odkloníme od tých projektov a pretože tieto projekty sú prospešné pre klímu. Neriskujeme tým, že keď nezačneme naše projekty, nebudeme prichádzať o e, tú zotrvačnosť a iniciatívu e, na úkor ostatných. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Ďakujem. E, jedna minúta veľmi presne. Pán Marinesku, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Pán komisár, ďakujem veľmi pekne za vaše snahy a za vašu pozíciu, aby ste dokázali presvedčiť e, členské štáty, aby prispeli e, rozsiahlejším spôsobom. E, CF je samozrejme veľkorysý projekt, možno je to ale však príliš veľa. Pôvodný návrh boť 50 miliard v končatných cenách, čo možno bolo... Teraz je to 42. Takže po 7 rokoch je to menej než v roku 2011, pretože vtedy e, Cameron znížil rozpočet a to najväčšie krátenie nastalo práve e, v doprave. Teraz je to 42. Je to viac ako e, v predchádzajúcom období, respektíve v tomto období, ale stále to nie je toľko, koľko infraštruktúra potrebuje. Ja mám ja mám krátku otázku. 6,5 miliardy. Toto je súčasťou tohto nárastu, eh, ktorá sa týka vojenskej mobility. Tam to nepodlieha žiadnym iným pravidlám. My čakáme spolu s vami, eh, čo to bude zatiaľ to bude predovšetkým pre armádne účely, nie tak ako pre CEF. Samozrejme, my by sme radi navrhli, čo sa s nimi dá urobiť. Vo všeobecnosti, čo sa týka horizontálnych regulácií, my sme navrhli niekoľko implementačných aktov, nie delegovaných aktov. A tá všeobecná pripomienka v záujme E, regulácie. Čo to znamená? Že komisia sa ujme vedenia všetkých programov bez ohľadu na to, čo chcú parlamenty. To budú veľmi zložité, aby sme e, tieto dokumenty uzatvorili ešte pred voľbami. Ďakujem veľmi pekne, pán Marinesku. Pán Kemeteri, máte slovo. E, pán komisár, mohli by ste mi povedať vo vašom rozpočte, čo e, chcete robiť e, s problémom migrácie a utečencov. Hovoríte o posilňovaní. Hovoríte, že toto je jediný spôsob, e, ako vyriešiť tento problém. Je to aj najvhodnejší spôsob? Ďakujem veľmi pekne. Pani Meissner, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Mali ste veľmi plamený prejav ako Európan, je to veľmi dobré. Samozrejme, je tu hovoríte o žiadnom krátení v oblasti CF. Myslíte si, že členské štáty budú e, s týmto súhlasiť, pretože práve o tie krátenia sa zasadili členské štáty. E, ale čo tu potom nastane s prepojovacími e, vodnými cestami? A teraz, čo budeme robiť práve s ohľadom na EIB, aby sme práve takto nedostatku financií zamedzili. Ďakujem veľmi pekne, pán Kramer. Ďakujem veľmi pekne za príspevok. Chcel som iba povedať, eh, že eh, za studenej vojny bola hranica práva labe. Musíme samozrejme posilňovať projekty eh, prekračovania hraníc. Máme od z Krakova cez Katovice, cez Breslavu. Sú tu elektrifikovaná trať a tento, preto je tento E, koridor e, z Hamburgu do Krakova prerušený e, a kde sa odstavuje železničná doprava, pretože sa to ne, ne, neopláca. Ako by ste prinútili nemeckú vládu, e, prinútili, aby e, doelektrifikovali túto trať. To stojí 50 miliard a je to oveľa lacnejšie ako iné riešenie. Ohoď spomenul si Štrasburg-Kel, ale, ale zdá sa, že tam e, sa nič nedieje s mostom pri Kolmare, pretože ten je furt e, zničený. A samozrejme, stojí nás to 1,2 milióna eur e, ročne a teraz táto iniciatíva bola vyškrtnutá. Prečo sa to urobili? No a posledný bod, samozrejme, podporujem vašu pozíciu a dúfam, že to no, ešte uzatvoríme pred koncom volebného obdobia. Teraz pani Alea Sender. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A vítame komisára. Chcela by som sa opýtať, aké sú možnosti zohľadom na rozpočet, pretože rozpočet je vždy nedostatočný s tým, čo potrebujeme. Takže aké máme príležitosti na to, aby sme prijali akési zlaté pravidlo, ktoré sme spomenuli, kde by spolufinancovanie nebolo záťažou a netvorilo súčasť deficitu členských štátov, pretože teraz je to veľmi zložedité a môžeme nejakým spôsobom e, vyriešiť, aby e, sme motivovali členské štáty, aby si plnili e, európske povinnosti. A samozrejme, aby sme sa obratili takýmto spôsobom na ich hlavné mesta. A čo sa týka plnenia povinností, mali by sme sa pozrieť na to, akým spôsobom, či si tieto členské štáty plnia svoje domáce úlohy, e, pretože v súčasnosti to nemá nič spoločné. Ďakujem pekne Ayala Sender, pani De Monte. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujeme a vítame komisára. Ja budem hovoriť e, o e, Balkáne. Súhlasím s tým, čo ste už povedali, že musíme integrovať tieto fondy prostredníctvom aj ďalšej funkcie, ktoré si myslím, že by posilnili samotný región. No ale čo sa týka čínskych investícií, e, má komisia predstavu o tom, akým spôsobom sa tieto investície strácajú a akým spôsobom sa e, objavujú a či sú to naozaj financovania v pravom slova zmysle. No a samozrejme, ďalšia otázka hovorí e, o E, infraštruktúre a dopravy, ale my sme výbor, ktorý sa zaoberá aj turizmom a cestovným e, ruchom. Aj našou povinnosťou propagovať e, cestovný ruch. Budeme mať aj nejakú rozpočtovú kapitolu pre turizmus. Ďakujem veľmi pekne pani Del Monte toto sú samozrejme viacúrovňové záležitosti. Hovoríme predovšetkým o rozpočte. Ja som očakávala, že v budúcnosti, v budúcom rozpočte sa môžeme vyrovnávať so rôznymi výzvami. Ehm, samozrejme, hovoriť o tom a budeme s tom, o tom hovoriť s členskými štátmi. A samozrejme, otázka je, či členské štáty budú prispievať viac do rozpočtu, alebo nebudú ochotné prispievať viac. No a v poslednom rade predpokladali ste, že, že čo sa týka klimatických zmien, A, a samozrejme je tu otázka digitálnej revolúcie. Celý digitálny svet uh, sa postaví na hlavu, pretože príde 5G, hovoríme o autonómnych uh, autách a to sa nebude obmedzovať iba e, na toto. Takže ďakujem, pán komisár. Dám vám 8 minút na odpoveď, pretože musíme rešpektovať ten čas, za ktorý nás lenže e, tlmočníci opustia. Ďakujem pekne. Ja musím v prvom rade predložiť návrh rozpočtu, ktorý bude ambiciózny, ale aj realistický. Keď e, v, by som išiel do výboru pre polnohospodárstvo, všetci hovoria žiadne škrty, viac peňazí. Ak by som išiel ďalej do výboru pre výskum, všetci by povedali zdvojnásobenie na horizont vo výbore pre sociálne veci je množstvo nápadov, výbore pre vzdelávanie rovnako. A pôjdem na radu, tak niektoré členské štáty povedia, chceme maximálne 1% ako hranicu. A to je kvadratúra kruhu. A preto momentálne čo sa týka rozpočtového rámca a návrhu komisie, nikto nie je úplne spokojný. A kvôli tomu som ja veľmi nešťastný. No a nikto nemôže povedať, že náš návrh je úplne nespravodlivý. Snažíme sa z obmedzených príjmov vyťažiť najviac veľmi dobrými argumentami. Dúfam, že horná hranica sa bude dať trochu posunúť. Parlament navrhol 1, 2, 3. A je jasné, že vy vo výbore pre dopravu, pre politiky máte dobré argumenty. Jeden rozpočet, európsky rozpočet na financovanie našej infraštruktúry nestačí CEF nefinancuje nejaké miestne komunikácie. To je regionálna úloha. Alebo elektrifikácia železničnej eh, dopravy, ktorá nie je cezhraničná, to je úlohou miestnych orgánov. Môže to byť eh, železničná spoločnosť alebo národná vláda, v prípade mnohých tém my poslanci priamo na meste vedia, čo sa dá presadiť, čo je akceptovateľné. My v Bruseli a Štrásburgu nemôžeme určiť všetky dopravné infraštruktúry, my sme príliš veľmi vzdialení odtiaľ. A to nes, nesúhlasí ani s princípom subsidiarity. Európsky semester, tú myšlienku pokladám za veľmi dobrú, že je jasné, keď nejaký región alebo členský štát chceme posilniť, Chceme nájsť investície do pracovných miest, tak okrem daňovej politiky, okrem kvalitných eh, škôl, tak infraštruktúra zohráva rozhodujúcu úlohu. A preto si ja viem predstaviť eh, v prípade špecifických odporúčaní pre krajiny, môžeme viac ako predtým zohľadňovať eh, odporúčania dopravnej infraštruktúry. Môžeme očakávať, že členské štáty spolu s nami tieto návrhy budú prijímať a potom spolufinancovať. Zňa tu otázka operatívneho riadenia a vedenia. Ja si myslím, že na to, aby nacovanie projektu sledované za zodpovedá DG Move, kolegyňa Bulčová zodpovedá na kolegiu za rozpočtovú kontrolu, zodpovedám ja. A za stanovovanie priorít 2050 tam zohráva rozhodujúcu úlohu parlament. Operatívne komisia, vláda a strategicky jasné ciele, stanovanie priorít, to je úloha parlamentu. európsky národní poslanci. Súkromné financovanie, že mám proti tomu, len často hovorím, že súkromné financovanie je v konečnom dôsledku drahšie ako verejné financovanie. No a Nemecko tiež klamalo v tomto sama seba, pretože keď idú súkromné podniky s inžinierskými kompetenciami, tak je to dobré. Ale keď prinašajú len peniaze a chcú zarobiť, tak ich výnosy sú priame predraženie v porovnaní s financovaním len z verejnej kasy. Migrácia len nepriamo súvisí s dnešnou diskusiou. Prostriedky na podporu tých eh, z postihnutých krajín Bulharsko, E, Grécko, Malta, Cyprus, Taliansko, Španielsko by sa stalo v najhoršom prípade aj Polsko, Ukrajina, Takže toto je dôležitý pre solidarity, pretože čo robíte v Stredomorí, tak snad nemôžeme nechať to na samotných štátoch. No a my tu musíme vyčleniť prostriedky. No a miliardy na mobilitu. Ide o to, že v Európe v je obrane rýchlejšie prepravíme prístroje z jedného štátu do druhého to je prípad, ktorý dúfam sa nikdy nestane. Ale ja som o tom presvedčený, že most nad riekou, ktorý uniesie 60 tón, ten v mierovom stave by mal umožniť prepravu nákladných vozidel, bicyklov, jasne predstavíte, že existovať len infraštruktúra, časy mieru a vojny a preto je, je dôležité treba prepájať jednotlivé druhy infraštruktúry. Ďakujem pekne. Monsieur Tinger, je tiens vous remercier. Pán Otinger, chcela by som sa vám poďakovať v mene výboru pre dopravu za váš čas a za to, že ste nás e, poctili vašimi myšlienkami a myslíme si, že budeme mať takto aj kvôli tomu lepšiu e, spoluprácu nie len medzi našim parlamentom a komisiou, ale aj s ostatnými zákonárnymi zbormi. Samozrejme, máme e, ešte pred nami veľa práce, takže potlesk pre vás, pán komisár. Takže, vážení kolegovia, chcela by som vám povedať, že to bolo veľmi e, rýchle stretnutie, rýchlo ubehlo. Dovolte mi povedať ešte niekoľko vecí. Chcela som povedať, že iste vidíte, že rozpočtové záležitosti záležia od vás. Musíte naozaj sa nechať počuť vo svojich e, štátoch. A dovolte mi povedať, že vás chcem ubezpečiť, že výbor pre dopravu Európskeho parlamentu je viac ako odhodlaný zabezpečiť, že adekvátne financovanie je pridelené projektom TNT, aby sme mali metódy prepojenia, ktoré sú vhodné a šité na mieru svojmu účelu a slúžia vašim krajinám. A to má slúžiť každodenným potrebám našich ľudí. A nesmieme zabudnúť na dopravu, ktorá môže ovplyvniť budúce. Nesmieme zabrzdiť inováciu, pretože digitálna revolúcia eh, nám poskytne výborné nástroje. A samozrejme chceme to aj zlepšovať aj naďalej. Eh, rovnako eh, aj v našich krajinách si môžeme vymeniť dobré praxe. Tu ste teraz dnes v Európskom parlamente a prosím, pozvite aj vy nás do vašich parlamentov, aby sme mohli stráviť čas v rozhovoroch o vzájomných skúsenostiach. Dúfam, že ste mali príjemné po obede a sme vám aj naďalej k dispozícii. Výbor pre dopravu sú vám vždy otvorené. Viem, že toto stretnutie absolvujeme raz za rok, ale vás, by sme ho mohli v budúcnosti e, absolvovať dvakrát e, za rok, pretože e, aby sme ostávali v kontakte. Ďakujeme tlmočníkom, ďakujeme za váš čas a prosím, budeme statoční a zabezpečte si dobrý rozpočet pre dopravu. My sa Myslím že sa nám to podarí. Ďakujem a šťastnú cestu domov.